Um, Dobré odpoludne, dámy a páni. Len jedno oznámenie, ak dovolíte. Predseda dnes nemôže byť s nami. Toto nie je prevrat. Bol som požiadaný, aby som zastúpil jeho aj vo svetle vynikajúcich výsledkov z Wimbledonu včera. To môže byť jeden z dôvodov, prečo som tu, ale každého vítam na tomto zasadnutí. Hneď na začiatku mi dovolte povedať tým, ktorí tu zastupujú rôzne úrady. E, ale poprosím, aby sa zabezpečilo, že ich vedúci budú prítomní o 17.00, pretože vtedy sa bude konať hlasovanie. Takže poprosím, dajte im vedieť, ak tu náhodou ešte nie sú. Návrh programu. Sú to dve menšie zmeny v programu. Prvá zmena sa týka bodu 17. Správa pani Wikström o podmienkach e, vstupu pre a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely výskumu, štúdia, výmeny žiakov, plateného, neplateného odborného vzdelávania a tak ďalej. Toto budeme prejednávať zajtra o 9. hodine, namiesto toho, čo bolo plánované, teda o 11. Nebude to o 11. bude to o 9. Ďalej, bod číslo 11, správa pána Mišela, o situácii v oblasti základných práv Európskej únie za rok 2012, tento bod sa prejedná o 11. a nie o 9. Čiže ak nemáte výhrady, môžeme prijať takto upravený program rokovania. Ďakujem. Teraz k bodu 2. Rád by som vám predložil nasledovné odporúčania Menovanie spravodajcov. Pán Georgios Papa Nikolau z EPP bol menovaný ako spravodajca z spravy z vlastnej iniciatívy a týka sa to efektívnej implementácie dohôd a praktické implementácie smernice o navracaní. Ďalej, pani Kinga Gönz bola menovaná ako spravodajkyňa pre správu o situácii v oblasti justície v EÚ. Ďalej pani Ulrike Lunáček za zelených bola menovaná ako spravodajkyňa na tému Cestovná mapa EÚ proti homofóbii, diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Pán Melo EPP bol menovaný ako spravodajca ohľadne témy implementácia Lisabonskej zmluvy vo vzťahu k Európskemu parlamentu a hlavným e, výborom je tu AVKO. Otázky na ústne zodpovedanie Rade aj v nadväznosti na TDIP uznesenie zo septembra 2012. 27. júna koordinácii rozhodli, že budú predložené dve takéto otázky Rade a komisii v mene výboru LIBE budú potom prejednané na plenárnom zasadnutí v septembri. Uznesenie TDIP zo septembra naozaj vyžadovalo nadväznosť o rok neskôr. Vidím, že nie sú tu namietky voči týmto odporúčaniam koordinátorov, takže môžeme ich schváliť. Ďakujem. Teraz pristúpime k bodu 3 vo vzťahu ku agentúre EÚ pre základné práva. Výročná správa za rok 2012 o situácii v oblasti základných práv v EÚ. Agentúra prijala svoju výročnú správu za rok 2012 a dnes predkladá túto správu tomuto výboru tak, ako to stanovuje článok 12.6b zakladajúceho nariadenia o tejto agentúre pre základné práva. Máme tu čest e, privítať medzi nami pani Maju Sasklin, predsedkyniu správnej rady a pána Mortena Kieruma, riaditeľ agentúry. Najprv dáme slovo pani Sasklin a potom pánovi Kierunovi, aby prezentovali túto správu a potom dáme priestor aj otázkam pre poslancov, ktorí si budú želať položiť otázku. Takže nech sa páni, pani Sasklin. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci výboru LIBE, milí kolegovia. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem predložiť našu výročnú správu pri tejto príležitosti. Je to jeden z najvýznamnejších produktov agentúry pre základné práva. V preambule zakladajúceho dokumentu agentúry sa hovorí o tom, že tie zásadné otázky EÚ sú sloboda, demokracia, ľudské práva a základné slobody a právny štát. Tieto hodnoty sú samozrejme rešpektované aj zo strany členských štátov. Európska únia aj členské štáty majú povinnosť implementovať základné práva v každom konaní. Keďže bola a je stále potreba e, hĺbšieho poznania a širšieho povedomia situácie v oblasti základných práv v Európskej únii. Preto vznikla teda naša agentúra. Jednou z hlavných úloh, ako povedal pán predseda, je, že každý rok predkladáme parlamentu správu. Toto je veľmi významná vec pre našu agentúru. Správna rada to berie veľmi vážne a e, vlastne sme si zvolili aj redakčný výbor, ktorý dbá na nadväznosť týchto jednotlivých správ. Pokladáme to za veľmi dôležité aby tento výbor mal príležitosť prediskutovať naše aktivity a aj to, čo sme dosiahli, ale čo ešte dôležitejšie, aby tento výbor mal príležitosť eh, diskutovať aj o situácii v oblasti základných práv v členských štátoch. V našej správe poskytujeme aj prehľad o európskej legislatíve a hovoríme aj o tom, ako sa tieto jednotlivé prvky legislatívy v praxi implementujú. To je tiež veľmi dôležité z hľadiska demokracia, aby parlament mohol sledovať, čo sa deje s legislatívou, ktorú parlament prijíma. Takže v našej prezentácii dám ďalej priestor kolegovi Mortenovi Kermovi. On vám podá detálnejšie informácie, ale prvne, než mu odozdám slovo, rada by som vám poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu e, s našou agentúrou pre základné práva. Sme ozaj šťastní, že ste súhlasili s nami aj v procese vymenovania nášho vedeckého výboru, ktorý taktiež zohráva významnú úlohu v tomto kontexte, vlastne garantuje vysokú kvalitu našej správy. Taktiež by sme vám chceli poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu pri rozširovaní mandátu pána Mortena Kieruma. Osobne by som chcela povedať, že pre mňa je veľmi dôležité, ako aj vidíte dnes, že je tu dobrý príklad práve toho, že je dôležité, že tu existuje tá kontinuita našej práce v rámci Agentúry pre základné práva. Chcel by som vám taktiež všetkým poďakovať. Všetkým tým, ktorí ste sa zúčastnili aj na externej evaluácii a na pohovoroch. E, bolo to veľmi dôležité, a ďakujeme, že ste venovali čas e, a zodpovedali otázky. Správna rada prediskutovala výsledky tejto externej evaluácie a zhodli sme sa na tom, že vyslovíme určité odporúčania do budúcna a tieto vlastne súvisia s našim zakladajúcim nariadením že sa tu uvažuje o možných zmenách v tomto nariadení a že budeme ďalej diskutovať, vychádzajúc zo spomínaných hodnotení, teda evaluácií, s tým, že sa zameriame na možnú novú stratégiu už od decembra. Sme v budúcnosti pripravení a ochotní zdieľať tieto myšlienky s vami, samozrejme. A teraz, ak mi dovolíte, rada by som odovzdala slovo pánovi Mortanovi Kiermovi. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád, že opäť môžem byť medzi vami a môžeme diskutovať o našej výročnej správe. Dovolte mi nadviazať e, na slová kolegyňa. Taktiež by som chcel poďakovať vášmu výboru aj za návštevu vo Viedni vo februári. Veľmi sme si vážili E, tejto návštevy a naozaj výmena názorov bola veľmi dobrá a bola to dobrá príležitosť na výmenu e, názorov a posilnenie spolupráce. A súhlasíme aj s tým, čo povedala naša pani predsednička správnej rady. Minulý rok, a teda podobne ako minulý rok, aj v tomto roku sme sa zamerali na niektoré kapitoly. Včera, teda minulý rok sme hodnotili celkový priestor základných práv a teraz sa chceme zamerať na to, ako kríza dopadá na fungovanie toho priestoru. Asi je každému jasné, že hospodárska kríza ako taká má dopad aj na základné práva, ale je tu aj politická kríza, keď eh, sa na to zameriame v príslušnej kapitole, ale je tu aj aspekt ústavnej krízy obsiahnutý. Čiže sú tu rôzne prvky, ako vidíte, a tieto sa týkajú viacerých aspektov, vychádzajúc z, z danej zmluvy články 2 a 6 predovšetkým v súvislosti s hospodárskymi aj sociálnymi právami. Dovolte mi veľmi v krátkosti spomenúť tri dimenzie. Jednak je tu aspekt eh, ehm, možnosti porušovania ľudských práv. To práve eh, v dôsledku hospodárskej krízy narastlo, takáto možnosť. Je tu priama previazanosť medzi hospodárskou krízou a konkrétnymi e, základnými právami. Uvediem dva príklady. Jednak sú to práva dieťaťa. Keď sa pozrieme na počet detí, ktoré žijú v nesmiernej chudobe v súčasnosti v Európe. A keď sa pozrieme e, na aspekt e, príjmov v rodine, nezamestnanosť, e, okresanie rozpočtu a tak ďalej, zároveň ale vidíme aj určité výzvy, pokiaľ ide o prístup ku vzdelaniu, ku zdravotnej starostlivosti. Toto tiež vlastne zvyšuje tú zraniteľnú skupinu detí. Je tam previazanosť. Ďalej sú tu osoby s postihnutím a veľmi dobrý dôvod máme práve hovoriť o deinstitucionalizácii takýchto inštitúcií, ktoré sa venujú starostlivosti a takéto osoby, hlavne keď osoby vlastne opúšťajú nejaké inštitúcie a e, sú a majú sa zaintegrovať do spoločnosti. Sme svedkami taktiež škrtov v tejto oblasti. Takže títo veľmi zraniteľní ľudia sú v rizikovej situácii. Zaznamenali sme však aj určitý po pokrok, hlavne pokiaľ ide o sociálno-ekonomickú krízu. Smernica o obetiach v EÚ vlastne presadzuje veľmi dôležitý program a potrebu reorganizácie štruktúry podpory pre postihnuté osoby, respektíve pre obete Čiže ten obraz celkovo je dosť zmiešaný a poskytuje priestor pre určité obavy. Ten rozmer krízy je dôležitý. Okrem toho tu máme ešte aj politickú krízu. V roku 2012 sme zaznamenali situácie, ktoré boli kritické pre politické systémy. Viaceré členské štáty boli svetkami eh, sociálnych nepokojov, protestov a pre našu agentúru je taktiež práve veľmi pozorovodné, že sme zaznamenali aj tendenciu eh, protestov proti migrácii, teda hlavne zameraných na pristahovalcov, čiže proti pristahovalcom. A toto vlastne zrkadlom nedostatku dôvery občanov k celkovému systému. Organizácie a skupiny a predovšetkým Romovia Eh, sú vystavení vážnej diskriminácii až násiliu. Vo všeobecnosti eh, máme značné, alebo sme značne znepokojení práve rasisticky orientovanými trestnými činmi a xenofóbiou. Takto sme hodnotili situáciu v Európskej 27. A v absolútnych hodnotách eh, to síce nevieme vyjadriť, ale Celkom môžeme však povedať, že nedochádza k znižovaniu, skôr ku zvyšovaniu toho napätia. Agentúra zaznamenala viacero javov, kedy e, dochádzalo k trestnej činnosti v dôsledku e, nenávisti. Napríklad výročná správa poukazuje na situácie, e, či a kedy a do akej miery boli k dispozícii informácie a údaje o trestnej činnosti e, vychádzajúcej z nenávisti. Takzvané hate crimes. A máme tu uvedené krajiny s príslušnými údajmi, kde vlastne sú obmedzené údaje, dobré, dobrá dostupnosť údajov a dokonca aj také krajiny, kde bolo až komplexne dostatok údajov k dispozícii. Čiže je dôležité spolupracovať s policiou a ďalšími inštitúciami. A na európskej úrovni by sme mali byť schopní vyhodnocovať takéto trendy. Dovolte mi ako poslednú dimenziu eh, krízového scenára eh, načrtnúť eh, otázky ústavnej krízy, ktorá súvisí s článkom, tu, článkom 2. No a beží diskusia, ako viete, na úrovni členských štátov o tom, aby sa preskúmalo, ako na článku 2 môžu byť koncentrovanejšie vyriešené. Nedávno sa objavila správa, alebo vydaná správa v tomto výbore na základe Tavarašovej správy, ktorú sme veľmi dobre zaznamenali. Agentúre si myslíme, že ak informácie sú dostupné, tak musia byť zhromažďované a takým sústredenejším spôsobom, aby sa dokázali lepšie využívať v týchto diskusiách. Nuž stále je priestor na kreatívny pragmatizmus v rámci tejto konkrétnej oblasti. No a samozrejme agentúra je ochotná a pripravená zohrávať svoju úlohu. No a jedna z diskusí je, že ako naša výročná správa v nadchádzajúcich rokoch možno by mohla, ako úlohu by mohla zahrávať v diskusiách, ako by sa dala aktívnejšie využívať pri hodnotení právneho štátu. Takže zohľadom na čas prejdem a zdôrazním niektoré ďalšie komponenty výročnej správy. Poprvé, oblasť azyl a migrácia, kde vidíme pokrok v rokovaní o azylovom balíčku EÚ, ktorý bol prijatý tento rok. No a v rovnakom čase, alebo súčasne teda zaznamenávam nedostatok solidarity medzi členskými štátmi. Uvediem len jedno číslo, ktoré je zôraznené v správe, a totiž, že USA premiesnili viac, viac utečencov z Malty ako celá EÚ. Takže to je tiež e, istá vec, vec, ktorá hovorí, že tu je ešte priestor na zlepšovanie. A rovnako keď sa pozrieme na zadržiavanie žiadateľov o azyl, to existuje alternatíva k zadržaniu, avšak tá sa až tak veľmi nevyužíva, keď sa pozrieme na situáciu v členských štátoch. No a no v tomto uh, ohľade, keď sa pozrieme na práva dieťaťa, tak jednu tretinu žiadateľov o azyl tvoria deti. A opätovne je tu skupina zraniteľných detí, ktoré sa treba postarať a treba zvážiť tak legislatívu aj postupy v vzťahu tejto veci. No a teraz rýchlo prejdem na oblasť legislatívy o rovnoprávnosti. V v roku 2012 5 členských štátov ratifikovalo dohovor o právach ľudí s postihnutím. No a tým celkový počet ratifikácií stúpol na 25 vrátane Chorvátska. No a to bude dôležitý nástroj pri ochrane osôb s postihnutím a samozrejme prijímajú sa viaceré kroky a tak a ich príjma agentúra ako aj Eh, iné miesta, by sa ratifikoval tento dohovor. No a ďalšia vec, eh, ktorú sme zaznamenali v roku 2012, je, že štáty zaviedli vyššiu mieru flexibility eh, v rámci právnych režimov, čo sa týka uznávania genderovej identity. Vidíme orgány, ktoré čoraz lepšie, čoraz lepšie toto vo vlastných kompetenciách presadzujú Ďalej, diskriminácie na základe veku. E, vidíme, e, že príslušné orgány, národné súdy ako aj Európsky súdny dvor riešia prípady diskriminácie na základe veku, hlavne kvôli kríze, pretože starší zamestnanci sa prepúšťajú skôr ako iní. No a teraz prejdem k prístupu k spravodlivosti Nuž, e, tu nezaznamenávame, nezaznamenávame až taký pokrok. E, tu sme preskúmali 486 rozsudkov, kde súdny dvor Štrasburgu uznal, že členské štáty porušujú Európsky dohovor. To je za rok 2012. Polovica z týchto prípadov sa týka prístupu k spravodlivosti, či už sú to práva na práva na odškodnenie alebo práva na spravodlivý súdny proces alebo rýchle, rýchle konanie. No a na záver správa aj tento rok sleduje dodržiavanie medzinárodných záväzkov členských štátov. No a e, zhromažili sme všetky dohovory a protokoly, ktoré boli prijaté No toto je mapa, ktorá z toho vzýšla. Vždy je zaujímavé vidieť nielen nejaké momentky, ale aj dlhodobé trendy. A upozorním tu na jeden trend, totiž 18 doratočných ratifikácií v členských štátoch základných dokumentov Rady Európy a 14 nových ratifikácií dohovorov OSN, dohovorov a protokolov OSN. To je síce pekné, avšak nemôžeme ostať nečinní. Viacero ratifikácií nedávnych a najnovších dohovorov o násil, násilí alebo násilí proti ženám Rady Európy treba ešte prijať. No už dúfame, že predložíme do konca tohto roku o násilí páchanom na ženách e, pomôže ratifikácii. Takže toto je pár veľmi stručných postrehov k tomu, čo nájdete v tejto relatívne komplexnej výročnej správe. Dúfam, že pre vás, pre vašu každodennú prácu budú tie kapitoly užitočné. No a takto fungujú. Netreba to čítať od A do Z, ale Každá kapitola je vlastne samostatná jednotka. Budúci rok nechcem uvádzať a predstavať správu za budúci rok, ale jedna z oblastí, na ktoré sa budeme, na ktoré sa budeme sústrediť, je kontinuita diskusie o, alebo pokračovanie diskusie o právnom štáte a sledovanie toho, kde sa v rámci tejto diskusie nachádzame. Ďakujem predseda. Ďakujem pekne. No a ja teraz sa požiadam o príspevky, alebo neskôr o chvíľu požiadam o príspevky ďalším bodom nášho programu je správa, alebo bude správa o delegácii do Viedni vo februári, o ktorej ste pred chvíľou hovorili, takže e, tomu sa budeme venovať trochu neskôr. Takže myslím, že dve osoby sa prihlásili ako prvý Sir Graham Watson. Ďakujem pekne, predseda ja ako predseda tohto výboru, keď sa rozhodlo, e, že sa vytvorí agentúra pre ľudské právo v Viedni, e, tak som veľmi rád, že je tu predseda, predseda predstavenstva a riaditeľ, aby nám predstavili činnosť agentúry a výsledky činnosti kolega Louis Michel, spravodajca e, o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii, sa ospravedlňuje za to, že to nemôže byť. A skupina ALDE e, skutočne má veľkú, veľké nádeje a vklada veľké nádeje do činnosti agentúry a v podstate do celé EÚ e, v tejto oblasti. My vyzývame EÚ, aby sa nebala využívať všetky nástroje, ktoré nám zmluvy zaručujú vrátane článku 7 v prípade potreby a boli by sme radi, keby komisia a rada vystupovali aktívnejšie pri podpore základných práv. A viem, tak jenom, že opakovaná výzva parlamentu je, aby sa posunuli právomoci vašeho, vašej agentúry. No a v tomto kontexte by som rád spýtal, a tiež v kontexte diskusii, z minulého týždňa v Štrasburgu. Či si myslíte, či by agentúra mohla eh, do správy zahrnúť aj správu o uplatňovaní článku 2 eh, v členských štátoch a v celej EÚ horizontálne, pretože z nám sa zdá, že situácia, ktorú ste načetli vy na strane 5 vašej správy z roku 2012, hovoríte o právnom štáte a obavách a hlavne z nezávislosti súdnictva v niektorých členských štátov, štátoch tu ste problémy s prístupom k spravodlivosti v roku 2012 a hovoríte, že niektoré členské štáty alebo niektorých členských štátoch spochybňujete základný princíp právneho štátu. No a to sa zdá, alebo nám sa zdá, že to je situácia, ktorá sa ďalej v roku 2013 zhoršila a boli by sme radi, ak by ste boli aktívnejší. Takže mňa by zaujímalo, čo by sa dalo ešte urobiť a ako by sa dalo podporiť, ako by sa dala podporiť vaša práca v tejto oblasti. No a ešte jedna vec, ktorá nie je vo vašej správe, aj keď e, princípy sú tam naznačené, a to je otázka diskriminácie ruskej národnostnej menšiny začalo litovské predsedníctvo, no a Litva je najlepším príkladom zo všetkých pobalských krajín, čo sa týka riešenia niektorých problémov, ktoré má národnostná menšina Rusov. Mňa by zaujímalo, či vaša agentúra sa zamýšľa nad zhromaždením údajov etnických Rusov v pobalských krajinách, či sa tým budete zaoberať, alebo či zamýšľate spoluprácu s litovským predsedníctvom počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov, ste zrealizovali niečo, čo som požiadal prezidentku Grybauskajte, a totiž by vlády pobaltských krajín začali diskutovať o výzvach, ktoré stoja pred etnickými Rusmi a či by sa dala ich situácia zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. No ešte Môžeme to urobiť tak, že najskôr dáme priestor otázka a potom to budete reagovať spolu. Dobre, ďakujem pekne, pán Papa Nikolao. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel tiež poďakovať našim rečníkom za úvod. A stretli sme sa približne pred troma, štyrmi mesiacmi vo februári v priestoroch agentúry vo Viedni. A ja by som chcel tiež vám poďakovať za vašu pohostinnosť a diskusie, výmenu názorov počas našej návštevy. A myslím, že to môžem urobiť aj menej ostatných kolegov, ktorí boli účastníkmi tej delegácie. Skutočne to bolo pre nás tiež veľmi konštruktívne zamyslieť sa nad tým, ako by sa dala vaša agentúra efektívnejšie využívať. E, naučili naše práce a myslím, že všetko nám v blízkej budúcnosti veľmi pomôže, aby sme sa vynasnažili a ďalej rozvíjali našu spoluprácu. Ja som veľmi pozorne počúval váš úvod a pamätám si na naše diskusie, čo sa návštevy. Takže otázky moje sú nasledovné. Ja viem, že sme o tom hovorili aj vo Viedni. Je to ten dôležitý trend. Tu rozvoje trendy v krajinách máme špecifické problémy v nejakých konkrétnych oblastiach. No a tie sú všetky uvedené vo vašej správe. Sú to elementy, ktoré potrebujeme v našej práci. Ale tiež potrebujeme neustále špecifické návrhy, aby sme boli spojení s týmito referenciami, pripomienkami, Mňa by zaujímalo, že či to niečo, čo sa snažíme zlepšiť a čo by ste vy mohli zrealizovať výmenu najlepších postupov alebo nejaké príklady, ktoré by sme mohli využiť z hľadiska možno nejakých návrhov to môže môžu byť nejaké vaše podnety <laughs> ako agentúry. No a druhá otázka to sú interakcie medzi vašimi službami a vaše pripomienky ostatným, ktorých eh, príjmame. Pred mesiacom približne eh, bola v parlamente prezentovaná správa osobitného správodajcu OSN, ktorá sa týkala práva dodržiavania základných práv migrantov v Európe a bola prípadová štúdia o dvoch krajinách, Grécku a Taliansku. A ja si spomítam, spomínam, že tiež ste vykonali podobný prieskum pre Grécko približne pred rokom. Čiže mňa by, znamenalo, mňa by zaujímala, či sú nejaké interakcie medzi konkrétnymi oblastiami, rôznymi správami. Mohlo by to byť eh, pridanou hodnotou pre vašu agentúru, ak by sme mali lepšiu koordináciu? Ste o tom informovaní? Informoval vás tento spravodajca o svojom výskume? Bolo to niečo, čo ste sa snažili? Snažili ste sa poskytnúť nejaké vaše pripomienky, ale bolo to niečo, čo v konečnom dôsledku priblížilo vašu prácu všetkým, ktorí sa snažená zistiť, aká je súčasná situácia v každej oblasti. Takže ešte raz ďakujem vám pekne za pohostinnosť, ktorú ste nám ponúkli vo Viedne. Ďakujem za vašu prácu a môžem vás uistiť, že z, z hľadiska parlamentu naše snahy sa tiež zameriavajú na to, ako sa dá lepšie využívať vaša práca, veci, ktoré nám poskytujete každý rok. A v prípade, keď je to potrebné, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte jeden je ešte jedna členka, ktorá bola v tej delegácii, pani Žďaňoka. Yes, Ďakujem pekne. Ja vítam pána Kieruma a jeho tým. Keď sme sa stretli, tak ja som tiež bola členkou delegácie vo februári a bolo to, bola to skutočne veľmi zaujímavá návšteva keď nie ste v tom mieste, tak e, sa len ťažko dá pochopiť, ako funguje tá mašinéria, ten stroj. Myslím, že podľa mňa to funguje veľmi dobre. Nuž a potrebujeme rozšíriť rozsah právomoci a kompetencií. Vieme, že sú tu isté problémy. Ja som bola spravodajkyňou pre viacročný rámec, no a dohoda e, s radou, nedostatok ambícií rozšíriť mandát tejto agentúry, takže želám vám všetko najlepšie. Je mi ľúto, nebola som tu na začiatku, ale Prehral som sa na tento letáčik, tento brožuru. Takže mám otázku niečomu na stránke 34-35 o etnickej dis- diskriminácii alebo na základe etnickej príslušnosti. Vy hovoríte, že nie sú dostupné viaceré údaje, kde členské štáty rasistické zločiny, zločiny proti Rómom, extrémistické zločiny, nenávisné činy ja som bola jednou z tých, ktorá predložila otázku nedávno o z diskusí a uznesenie o náraste alebo stúpajúcej tendencii extrémnych pravicových činov, trestných činov. No a mňa by zaujímalo, aký je váš názor na to, ako by sa dalo ako by sa dala zlepšiť dalo zlepšiť zhromažďovanie takýchto údajov, zatiaľ čo niektoré členské štáty, aj Lotyšsko, to nie sú, no a to chápem správne, že viem, že sa, je tu istý register trestných činov, ale nie je to uvedené tu, v vašej tabulke číslo 3. Takže to je moja otázka k tomuto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bronz. Thank you. <clears throat> Ďakujem pekne. Nuž, zo všetkých práv to najdôležitejšie a najzákladnejšie sú politické práva, bez ktorých eh, by, sa, by boli nemožné politické zmeny, no a demokracia eh, by nemohla fungovať. No a z týchto sloboda prejavu, imperáciu bez nej, nemôžu byť, eh, sa nemôže uskutočniť žiadna skutočná diskusia. No a v tejto správe sa o tom hovorí, o práve, slobode prejavu, len veľmi riedko. No už prečo? Pretože tá agentúra a mnohí, mnohí jasencovia liberálnych záujmov o to nemajú až taký, až taký veľký záujem. Nuž, no eh, nuž, no eh, ale sloboda prejavu pre ľudí, ktorí sú kritickí e, k tomuto konsenzu e, nie je um, dovolené a e, takéto ľudia sú demonizovaní škardými názvami, ako napríklad podnecovania nenávisti a, a e, to údajne za účelom podnecovať nenávisť voči ľuďom, ktorým sa im nepáči a e, keby boli nejaké pochybnosti o ľuďoch, o ktorých hovoria, tak e, o tom napísali aj brožúru. Ďakujem, pani Metson. Ďakujem, ja som pomerne nová členka parlamentu a preto som eh, nemohla sa pridať delegácii, keď eh, navštívili agentúru. Ja som z Malty a eh, mňa osobitne zarazila skutočnosť, že ste spomenuli nedostatok solidarity prejavenej voči môjmu štátu v oblasti spoločnej zodpovednosti. A ja by som rada sledovala, čo kolega Jorges povedal pred eh, pár minutami. Dojem, ktorý eh, dávate v mojom štáte je, že eh, Malta je samotná pri e, zvládni bremena z azylu a utečencov a e, na e, strane 11 e, jasne hovoríte, že USA e, sú veľa štedrejšie a ochotnejšie pomôcť Malte. E, pritom ako čeli e, svojmu e, osudu a ako politik e, to ťažko dokážem odvodniť e, doma. Takže vás vlastne chcem poprosiť, keby ste mohli, ak nie dnes, tak aspoň v budúcnosti, ale ideálne už dnes, e, povedať e, v odpovede na moju otázku, že čo agentúra plánuje e, pri navrhovaní ďalších solidárnych opatrení, ktoré by v skutočnosti pomohli môjmu štátu ako viete, komisia stiahla svoj predchádzajúci záväzok zorganizovať e, permanentný e, program e, presídľovania. Viem, že v rade je proti tomu odpor, ale ako agentúra môžete byť priekopníkom v tom, ako ukážete, ako možno prejaviť solidaritu štátu, aké moje, môj, aby sme mohli odhodniť občanom, ktorí nás volia, že robíme niečo, čo uh, zastupuje uh, ich uh, starosti. Mr. Klaas. Ďakujem, pán Klaas. Dank u, voorzitter. Um, ik heb net zoals uh, meneer Brons een Ďakujem, pán predseda. Rovnako ako pán Brons, a ja mám otázku, ktorá sa týka slobody prejavu a politickej neutrálnosti ktorú treba prejaviť. Na strane 237 francúzskej verzie výročnej správy vidím príklad, ktorý sa odvoláva na francúzsky národný front. že je tu ďalšia mm, strana proti pristahovalcom a muslimom a holandská strana slobody sa popisuje rovnako hovoríte o strane, ktorá e, dostala e, podporu e, veľkej časti francúzských voličov, pretože tá rieši problém, ktoré neustále zametajú pod koberec strany pri moci a vlády. A sú aj ďalšie spojenia, združenia, ktoré sú v tom zaangažované a uh, oni uh, neustále sa snažia zamlčovať uh, témy, o ktorých je nutno diskutovať. Uh, a, a agentúra pre uh, základné práva sa do toho zapája. Hovoríte o otázke rasistických zločinov, ale tu spájate demokratické a nedemokratické strany vy, eh, demokraticky zvolené strany, eh, hádžete do jedného vreca ako tie, ktoré eh, páchajú rasistické trestné činy. Ja nepopieram, že to existuje, ale nemajú s týmito stranami nič spoločné. A myslím si, že FRA takýmito pripomienkami zachádza na dramec svojich pôsobností, takže mali by ste sa obmedziť na vašu odbornú prácu a ne, zneužívať e, politiku a neočierňovať demokraticky zvolené štáty aj v Európskom parlamente, aj v národných parlamentoch. Ďakujem, e, pán predseda, ja som nechcela vystúpiť, ale potom, ako som si vypočula niektorých kolegov, som sa nakoniec rozhodla vystúpiť. V prvom rade ďakujem e, pekne agentúre za prácu, ktorú urobila. Myslím si, že sa to ukáže byť hodnotným nástrojom pre našu prácu, vrátane tých osobitných eh, návrhov, s ktorými máme my prísť. A som prekvapená, že niektorí kolegovia, eh, ako sa zdá, od vás žiadajú politický prístup. Určite môžete predniesť odporúčania, ale musíte to robiť v rámci terajších eh, európskej inštitúcií. A všetci, čo sme tu vieme, v čom presne spočívajú problémy a kde nastávajú um, zádrhele a kde sú problémy pri definovaní ľudských práv. Zodpovednosť je veľmi jasná a sú tu niektoré členské štáty, ktoré jednoducho nechcú dosiahnuť pokrok. To sme videli veľmi jasne vo vašich dosť objektívnych záveroch, e, ktoré sú výsledkom vašej práce. Myslím si, že vy nám tu otvárate viaceré témy a pre návrh správy pána Mysela myslím, že by sme jednoducho sa nemali držať spôsobov, akým sa zákon uplatňuje. Je tu osobitný problém v Európskej únii. Vy ste to um, načrtli, aj Rada Európy hovorí, že je to problém, ako aj grecký kolega povedal. Je to spravodajca o právach emigrantov v Európskej únii. Je to jasné, že nemôžeme. Videli sme otázku demokratickej opravnenosti, ktorá bola otvorená e, počas e, diskusie o Maďarsku minulý týždeň a to nie je odvodnenie čokoľvek, e, pretože máte demokratickú opravnenosť, tak nemôžete e, zamiesť e, bokom celý súbor základných ľudských práv. Ak fungujete v Európskej únie, tak musíte zadržiavať isté hodnoty a tieto musia platiť v celej únie. Povedali ste, že sú rozhodnutia súdu pre ľudské práva, ktoré musia byť rešpektované. A hlavne k poslednému rečníkovi. Demokratická legitimnosť nedáva eh, odvodnenie eh, rasistickým eh, vystúpeniam a ak nie sú právne základy k tomu, čo sa hovorí, tak to je proti zákonu. Takže tie hodnoty musia byť uplatnené všade, bez ohľadu na to, kto sme. Ak neuplatňujete pravidla, máme právo aby nás hnali pred súd a stíhali za to, že nerespektujeme ľudské práva. Bez ohľadu na to, či ste legitímne zvolení, len preto, že ste legitímne zvolení, nemôžete porušovať práva. Uh, Ďakujem pani. Požiadam našich uh, návštevníkov, aby reagovali. Chcem k tomu dodať jednu vec sám. A to v súvislosti s nesprevádzanými maloletými, hlavne čo sa týka spôsobu, akým e, deti prijímajú e, a vnímajú e, pri príchode do rôznych európskych štátov a ako s nimi zaobchádzajú. Videli sme to vo Švedsku, kde je tu obrovská štedrosť čo do sociálneho aspektu v príjmajúcej spoločnosti, ale stále sa zdá, že tu je tento trend veľkého počtu detí, ktoré v niektorých prípadoch e, e, využívajú iní zločinci, ale ktorých základné práva sa využívajú, keď e, ich tam ukladajú ľudia, ktorí zjavne nemajú na zreteli ich najlepší záujem. Máte pocit, že teraz v Európe sú primerané spôsoby, ako sa tieto prípady riešia a Ehm, adekvátne spôsoby, ako e, čeliť e, týmto e, jednotlivcom, ktorí takto zneužívajú túto zraniteľnú skupinu spoločnosti. Dobre, už sme prečerpali čas, ale nech sa páči, môžete odpovedať. Thank you, Mr. Chair, and thank you for all these questions. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za tieto otázky. Teraz dám slovo Ehm, Martinovi Kiermovi, aby odpovedal na tieto otázky, pretože sú veľmi podrobné a týkajúce sa našej každodennej práce. Takže nech sa páči, Martin. Thank you very much for, for the very many... Ďakujem pekne za veľmi konstruktívne a dobré otázky, aj pripomienky, aj komentárku v e, výročnej správe. Viem, že moji kolegovia si robia poznámky, pretože to veľmi ovplyvňuje naše ďalšie výročné správy, aj ďalšie časti našej práce, no dovolte mi e, tieto prebrať jednu po druhej a vzhľadom na čas budem stručný, ale určite ma budete môcť e, tiež so mnou komunikovať bilaterálne. Najprv k pánovi Watsonovi o e, výročnej správe, o tom, ako to môže súvisieť s článkom 2 a s tým, čo robíme v tejto veci. Najprv k článku 2 je to e, náš e, viacročný rámec alebo hlavný mandát, ktorý pokrýva väčšinu m, komponentov článku 2 a to vidíme vo výročnej správe a preto tiež e, v e, zmysle e, tejto správe v rade uvažujeme o tom, ako v budúcnosti a v nasledujúcich rokoch môžeme rozpracovať výročnú správu viac, aby sme e, k tomuto dali e, vstupy a podnety. Takže myslím si, že agentúra môže si tu vyvinúť, e, rozpracovať vlastné vedomosti aj z vlastného výskumu, aj z toho, čo dostávame od Rady Európy a od vás a od ďalších, aby sme naplnili naše vedomosti v súvislosti s e, témami v článku 2. Keď je možnosť, e, aby e, rada vychádzala z deklarácie rady, bola tu nariadenie rady, ktoré nevylučuje, že rada by mohla žiadať o pomoc v súvislosti s témami k článku 7, pomoc od našej agentúry. Zdá sa, že tu je široká možnosť, ktorá v tejto veci pokrýva isté veci, ktoré sú nad e, rámec terajšieho mandátu agentúry a viacročný rámec k e, diskriminácii ruskej národnostnej menšiny. My sme e, to skúmali v rámci prieskum menšin 2008 a 2009 Teraz e, rozhodla e, naša e, riadiaca rada, že tento prieskum sa bude opakovať každých 5 rokov a už budúci rok sa zopakuje a to nielen to, aby nám dal snímku tejto situácie, ale aby nám ukázal, aký je vývoj a aby sme vedeli, či legislatíva a politika má na to dopyt, alebo aké, akým vývojom smeruje e, diskriminácia rasizmus v Európe a v tejto e, téme bude pokrytá aj ruská menšina. Ale hlavne v súvislosti s litovským predsedníctvom, čo bolo osobitne e, zdôraznené, my zvoláme konferenciu o základných právach, ktorá bude zasadať každoročne a aj tu bude možné túto tému preberať. E, nie e, som e, nepoznal úplne podrobnosti toho programu. Pánovi Papa Nikolaovi chcem povedať k tým stanoviskám a k tomu, ako môžeme sa zamerať na ďalšie návrhy. Je to témou pre riadiacu radu, aj pre e, ďalšie časti našej práce. Otázka, či môžeme e, zostriť naše stanoviska a posúdime, či vám budem môcť poskytnúť e, špecifickejšie e, návrhy alebo rôzne možnosti. Samozrejme, je to trošku iná e, rovnováha medzi vašou e, úlohou politika a prípravou riešení a podkladmi, ktoré môžeme my poskytnúť. No, za prvých 5 rokov sme e, veľa z našich zdrojov venovali tomu, aby sme si vytvorili týku a spôsob vypracovania každoročnej výročnej správy a teraz už riešime ďalšie kroky. Z úzka spolupracujeme s inštitúciami vrátania osobitného spravodajcu pre migráciu, ktorý prišiel do Viedne a mal diskusiu s kolegami a posudzoval naše zistenia v súvislosti s grecko-tureckou hranicou. V zásade môžem povedať, že je tu neustále posilnená spolupráca medzi rôznymi hráčmi v e, Rady Európy a ďalšími mechanizmami. Osobitne e, chcem zdôrazniť výbornú spoluprácu, ktorú sme mali s ďalšími eh, orgánmi a agentúrami EU, čo sa týka eh, trestných činov podnecovania nenávisti. Eh, v decembri budeme mať zasadnutie s Europolom a Eurojustom, aby sme posúdili, čo môžeme my priniesť k riešeniu trestných činov podnecovania nenávisti. A k tomu, čo povedala pani Ždanoka o tom, ako môžeme zlepšiť situáciu o zbere údajov. My mm, dúfame všeobecne, napríklad e, s tou e, prácou, ktorú robíme v rómskej téme, teraz s 12 členskými štátmi, kde sa snažíme e, identifikovať kľúčové ukazovatele, na ktorých sa členské štáty zhodnú a budú potom môcť e, naplňať e, tieto v rámci e, mechanizmov monitorovania. Takže snažíme sa klasť tlak nielen na Romov, ale aj na menšinovú a rasovú a národnostnú diskrimináciu všeobecne v prvých krokoch, pretože my fungujeme len 5 rokov a stále ešte žiadame viac údajov od členských štátov. Ja dúfam, že práca e, na romskej tematike to bude môcť e, ďalej posunúť a vďaka nebude môcť dospieť k e, dohode platnej v celej EÚ a k tým trestným činom podnecovania nenavisti. Europol aj naša agentúra sa snaží dohodnúť, ako môžeme sa zhodnúť aspoň na troch zásadách monitorovania, kedy dochádza k Eh, podnecovaniu nenávisti a k ďalším trom kritériám podľa toho, ako zaraďovať prípady eh, vražd alebo násilia voči konkrétnym skupinám, pretože aj medzi tými štyrmi štátmi, ktoré sú zdôrazené a ktorým sa dobre darí pri zbere údajov, aj medzi týmito štátmi nedokážeme porovnať tieto údaje, pretože to robia rôznymi spôsobmi. Takže Máme veľa pred sebou a budeme sa snažiť e, využiť e, naše sústredenie sa na trestnú činnosť podnezovania násilia. Ďalej k tomu, čo ďalší poslanec povedal k slobode prejavu. My všetci sme za slobodu prejavu a dôvod, prečo nemáme kapitolu k tejto téme, alebo prečo to osobite neuvádzame, jednoducho preto, že to nie je súčasť nášho všeobecnejšieho rámca. Ak e, každoročná no, e, výročná správa, ako vidíte, postupuje podľa viacročného rámca. Tiež uvidíte e, naše kapitoly o trestnej činnosti podnecovania násilia. Tento rok sa nezameriavame na prejavy podnecovania násilia, ale na trestné činy spojené s nenávisťou a tiež sa zameriavame e, v inom kontexte na ten rozmer prejavov podnecovania nenávisti, ktorý je predchodcom trestného činu nenávisti. K tomu, čo povedala pani Mecola o Malte, my a e, môžeme tu na otvárať tému solidarity a hlavne solidarita je e, vnímaná ako súčasť režimu ochrany. A zároveň je tu aj aspekt e, dejín ochrany migrantov a utečencov. Proste ide o to, aby sme zabezpečili, že utečenci, ktorí e, vlastne sa nachádzajú v situácii, že je ich mnoho, tak tým to to osobám treba poskytnúť náležité podmienky. Myslím, že v 89. tam bola taká veľká konferencia v Ženeve, kde medzinárodné spoločenstvo súhlasilo e, s vytvorením 250 tisícov miest pre utečencov z Vietnamu v tom čase. A toho sme sa tiež ponaučili, že solidarita naozaj zohráva významnú úlohu. Vieme, že aj samotná diskusia na európskej úrovni je veľmi cenná v tomto zmysle. Ďalej, pán Klás sa vyjadroval ku slobode vyjadrovania a hovoril aj o demokratickej legitimite Samozrejme, toto nespochybňujeme vôbec, tú demokratickú legitimitu, ale práve poukazujeme na tieto aspekty. Bez ohľadu na to, aké je tam nejaké to stranické tričko, musíme chrániť menšiny a musíme potom hovoriť aj o tom, ako sa toto potom transformuje eh, na úrovni politickej. Ďalej, pomaly sa blížim k záveru. Pani Veržie, to bola vlastne skôr pripomienka, ale týkalo sa to článku 2 a príslušných hodnot, ktoré sa odvíjajú od daného článku. A ďalej ešte poznámka ku nesprevádzaným maloletým osobám a ako vlastne zločinci dokážu využívať takúto situáciu a do akej miery môžeme byť spokojní s tými režimy, režimami, ktoré sú v platnosti. Určite nie, nemôžeme byť spokojní a práve aj v našej správe poukazujeme na jednu vec e, z roku 2009. Týkalo sa to nesprevádzaných maloletých osôb a deti, ktoré boli predmetom obchodovania. Príliš mnoho detí e, bolo vlastne umiestnených e, v azylových centrách a boli zaregistrované tieto deti tam a potom zrazu zmizli. Proste sa strátili možno cestou nezákonnej adopcie alebo e, sa dostali do e, tzv. E, sex e, sexuálneho obchodovania a ocitli sa určite v nezavidenia hodnej situácii. Takže môžeme povedať, že nemáme zatiaľ adekvátne systémy, ktoré by chránili takéto deti. Ďalším dôležitým prvkom v tomto zmysle, na ktorý chcem poukázať, je to, že aspoň z časti e, sa naša agentúra v tomto roku venovala aj otázkam otrostva v Európe, alebo aspoň e, závažného zneužívania detí a ich práce. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne a veľmi pekne vám ďakujeme obom za to, že ste dnes prišli medzi nás, že ste nás zoznámili s vašou komplexnou správou a že ste reagovali aj na otázky a podnety našich členov. E, ešte raz vám ďakujeme. A keď teraz nadviažeme vlastne ešte ďalším bodom, ktorý bude hovoriť o návšteve našej delegácie vo Viedni. Ešte raz ďakujeme. Uh, on point four, uh... K bodu 4 bol som požiadaný predsedom. Samozrejme, toto je súvisiaca téma. Ide o správu delegácie v agentúre EÚ pre základné práva vo Viedni v Rakúsku a to bolo vo februári. Delegáciu viedol náš predseda a boli tam aj kolegovia pán Papa Nikolau a pani Štanoka. A myslím, že aj pani Ulrike Lunáček bola prítomná ako miestna eh, členka parlamentu E, myslím ale, že nedošlo ku hĺkovýmene názorov ohľadne strategických otázok e, v súvislosti s rokom 2013. A vlastne ten cieľ tu, cieľ tu bol, aby sa dosiahla taká možná e, diskusia. A pristúpilo sa k veľmi významným krokom v tomto smere bola tu poskytnutá možnosť e, kontaktovať mnohých významných predstaviteľov, projektoví manažéri a experti poskytli veľmi podobné informácie o najvýznamnejších projektoch FRA. najväčšie sa týkali troch veľkých e, prieskumov. Jednak to bola nasilie pachné na ženách, skúsenosti s osobami LGBT a aj e, treťou tému bola situácia židovských menšín a FRA taktiež poskytla delegácii informácie o zisteniach e, vo výskume o zaobchádzaní s migrantmi, ktorí prichádzajú na e, vonkajšie hranice EÚ. Delegácia zdôraznila potrebu, aby FRA opakovala takéto e, prieskumy pravidelne a aby zisťovala aj základné trendy v oblasti ľudských práv a taktiež sa diskutovalo o nadvezujúcich aktivitách, predovšetkým pokiaľ ide o špecificky zameriavané poradenstvo ze strany FRA v súvislosti s azylom, procedurálnymi právnami, ochranou dát, e, diskrimináciou a integráciou Romov. Európsky parlament uvažuje taktiež o tom, že FRA by sa mohla venovať aj monitorovaniu extrémizmu a aj prejavom podnecovania nenávistí v EÚ. A vlastne to posledné sedenie bolo venovanie výmene názorov s predstaviteľmi rakúskych mimovládnych organizácií a iných organizácií. Takže pokiaľ by ste mali záujem vyjadriť sa e, k tomuto ak máte naliehavú potrebu sa vyjadriť, nech sa páči, ak nie, tak by sme išli k ďalšiemu bodu. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz ďakujem našim hostom. Dámy a páni, bod číslo 5, ktorým budeme teraz pokračovať, a to je uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe. Spravodajkyňov je pani Judith Sargentini za zelených. Na zasadnutí výboru Libu 29. mája bol predložený návrh stanoviska zo strany pani Sargentini, odtedy sa predložilo 54 pozmeňujúcich návrhov. Takže najprv dám slovo pani spravodajkyni a potom dáme priestor poslankyňam a poslancom, aby sa mohli zapojiť do rozpravy. A potom samozrejme si vypočujeme aj pripomienky. Najprv poprosím Judith, aby sa ujela slova. Ďakujem. Je úžasné počúvať vás, keď predsedáte, pán kolega. Takže pomaly sa blíži leto, takže neviem, či tieňoví predstavitelia sú prítomní, aby sa vyjadrili, ale popri tých 54 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli spomínané, sme boli konfrontovaní aj s e, novým javom prism a tempora a tým sa z do dňa na deň zmenila debata o ochrane dát a o získavaní dát. Takže Myslím, že sa do istej miery tým pádom mení aj úhol pohľadu na cloud computing, do istej miery teda. A ja aj niektorí tieňoví predstavitelia predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré, ktorých cieľom je objasnenie toho, že potrebujeme chrániť našich občanov nielen pred zločincami e, v kybernickom priestore, ale aj pred tretími krajinami, ale dokonca aj pred našimi vlastnými vládami ich musíme chrániť, pokiaľ ide o ochranu údajov. Už som e, rozdala návrhy kompromisných návrhov teda zo strany komen, e, kolegov. Z tých 54 väčšina je veľmi konštruktívnych pozmeňujúcich návrhov. Rada by som ich zapracovala do kompromisného pozmeňujúceho návrhu. Niektoré z nich čo sú veľmi podobné a rada by som si teda vypočula vaše názory o tom, či už sa mi podarilo eh, dobre zapracovať vaše myšlienky do toho kompromisného materiálu, alebo či som niečo vynechala a potom predložím po letných prázdninách e, ten záverečný kompromisný návrh z mojej strany. A ešte tu máme ten pozmeňujúci návrh, na ktorý chcem upozorniť, a to je 45 zo strany pána Papa Nikolau a pani Gabriel. Týka sa to e, práv duševného vlastníctva. A ja by som bola za to, aby sme toto nezaraďovali do tohto stanoviska, pretože si myslím, že to je vlastne e, v rozpore s tým, o čom hovorím, a to je transparentnosť a otvorenosť a ochrana občanov. A tým by sme sa vlastne zase dostali ku debate o materiáli akta. A vlastne vieme, ako sme hlasovali. Hlasovali sme proti akta. Čiže je tu cieľom objasniť niečo. To bol návrh 46, Marko Skuria a 47, Lorenzo Fontana. Tam sa žiada zvlášť venovať pozornosť zraniteľným užívateľom, ale hovoríme aj o ochrane detí v digitálnom svete. Ako to máme teda lepšie pochopiť? Ja by som navrhovala, ako chápať teda tieto pozmeňujúce návrhy, či sa máme vrátiť k tej debate, ktorá sa týkala zneužívania detí a sexuálneho zneužívania detí na internete. Ak áno, tak poprosím vás, vysvetlite, ako by sme mohli vylepšiť to stanovisko. Ďalej, vlastne to je všetko zatiaľ, pán predseda, ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Poprosím tieňových spravodajcov, aby sa vyjadrili. Najprv pán Axel Vos. Ďakujem, predseda. Ja by som rád upozornil na niekoľko bodov. Najskôr, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov. A pozmeňujúce návrhu 28 Sophie to myslím, že je veľmi dobrý a ten by sme v každom prípade mali podporiť. Eh, rovnako pozmeňujúci návrh 23 pani Hankis, čo sa mi až tak veľmi nepáči. Medzi pozmeňujúcimi návrhmi je pozmeňujúci návrh 13 spravodajkyne alebo pozmeňujúci návrh 36 pani Sipel. Nuž, toto podľa môjho názoru je samozrejme a malo by to byť nariadení a nemali by sme tu otvárať niečo nové. Čiže toto je ako miesto pre, my sme mali predpokladať ako miesto pre nariadenie, takže otázke spravodajkyne pozmeňujúce návrhu 46, aby som na ne to zodpovedal. Aj ten by som radšej videl v nariadení ako tu, v tejto správe, pretože tam je miesto, aby sa riešilo, riešila ochrana údajov. No a teraz k vlastným návrhom. Pozmúci návrh 2 je podľa mňa veľmi dobrý. A teraz pozmúci návrhy 21 26 tu by bolo lepšie rozdelenie zo systematických dôvodov, lepšie. No a číslo 43 podľa mňa by bolo alebo je samozrejme, že musí nemáme opäť ako úlohu zaoberať sa základnými právami v podbodoch, ale to hore napíšeme, ak by to bolo nevyhnutné, ale to je už také samozrejme, že samozrejme naša administratíva musí zohľadňovať tieto veci, čo máme v základných právach na ochranu údajov. A treba by to bol osobitný bod. Ale hovorím tak, ako teda navrhujem pozmeňujúce návrhu 43. Tam by sa to mohlo zohľadniť. No a pozmeňujúci bod návrh 48 tém podľa mňa ešte nebol zohľadnený, no ale myslím, že v podstate je celkom rozumné, čo tam navrhujem v rámci pozmeňujúcich návrhov a spravodajkyňa sa na to už odvolala. 4a a 2a to je nové. V rámci 4a ide o prism a špionáž. Myslím, že tam na plene sme prijali uznesenie, že takéto niečo by sa nemalo dostať do textu, ale možno v úvodných ustanoveniach by sa to mohlo objaviť, ale nie teraz zase niečo k tomu hovoriť. Myslím, že hlasovanie pléna treba zohľadniť a rešpektovať 2 a 9. Ehm, by sa malo tiež to objaviť v vodných ustanoveniach. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sepo. Pani Sipel, ďakujem pekne, predseda. Ja sa nechcem venovať jednotlivým bodom, ale poukážem na to, čo hovoril kolega Foss. Niektoré veci sú samozrejme keby sme zo všetkých našich právnych textov a uznesení vyškrtli vždy všetko, čo považujeme za samozrejme, alebo čo je, na čo sme sa dohodli už niekde inde, tak naše texty boli výrazne kratšie a myslím, že nie je ani zlé v rôznych súvislostiach poukázať na niektoré veci, pretože čo je pre niektorého z nás samozrejme, tak nemusí byť aj pre ostatných. A preto myslím, že nie je chybou spomínať niečo dva razy, no aj sankcie nepokladám za nesprávne uviezť ešte raz v tomto texte, pretože téma cloud, niečo iné ako systémy, s ktorými pracujeme bežne. Otázka je, kde sú tie cloudy. Dokonca môže byť, že niektorí, niektorí poskytovateľia nemajú to alebo tie údaje, ktoré, ktoré chcem uložiť na cloude, ukladám na viacerých miestach. Nož, nož, dôvod je asi jasný, že sú za tým otázky bezpečnosti, avšak môže to byť aj inak. No a súvislosť, súvislosť s prizom, isté, uznesili sme sa na uznesenie, ale to je uznesenie. Tam nie sú žiadne konkrétne kroky, No a ja myslím, že to je to, toto poukázal ešte na jednu vec, pretože nejde len o ochranu údajov, ale keď eh, tajné služby, ktoré majú úplne iné práva a pravidlá, keď sa zmocnia údajov, Nuž USA myšľa nad novým zá, zákonom, aby pri nových produktoch eh, mobilných operátorov im dali bezprostredný prístup k údajom, tak to už má úplne inú dimenziu a tomu sa treba konkrétne venovať a práve v oblasti cloud computingu to nemôžeme, nemôže ostať nepovšimnuté, pretože problém e, pri týchto programoch je, že jednotlivé štáty sa dohodujú na zákonoch, ktoré im umožňujú zásahy, o ktorý, ktoré sme si v podstate neželali. A preto myslím, že tieto body, všetky dôležité, Chcela by som poďakovať spravodajky, ktorá si dala skutočne, ktorá sa skutočne veľmi snažila zapojiť tam rôzne prístupy a myslím, že v prvom kroku zaoberáme tým, aby aj cloud computing sme eh, si zadefinovali presne, o čo ide. No a dúfam, že touto správou skutočne získame prístup, ktorý tie osobitosti cloud computingu zohľadní. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Triantafalidis. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu. Ako už povedala, táto téma je čoraz dôležitejšia aj vo svetle škandálu s programom PRISM. Taktiež chcem súhlasiť s tým, čo veľa pani Sipo z hľadiska prístupu. A pokiaľ ide o niektoré kompromisné prvky, vo všeobecnosti môžem súhlasiť s tými kompromisnými návrhmi, pretože sa týkajú práve tých víziev, ktoré máme pred sebou v súvislosti s cloud computingom a užívateľmi. Vidím, že tu je aj komplexný paragraf, ktorý sa týka aj masového e, sledovania ze strany cudých mocností, ale asi by bolo dobre jasne to vyjadriť tak, ako to navrhujú predkladané pozmeňujúce návrhy zo strany mojich kolegov niektorých a aj ja som nakoniec toto navrhol. Je tu návrh, aby sme požiadovali od firiem, aj tých, ktoré spadajú pod jurisdikciu tretich krajín, aby mm, jasne bolo v súvislosti s nimi stanovené, že e, príslušné orgány tretich krajín môžu vlastne mať právo zasahovať alebo sledovať ich údaje. Je možné, že predložíme ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale celkovo sme presvedčení o tom, že to stanovisko by malo byť jasné aj so stanovením našich priorít. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Môžem teraz požiadať komisiu, aby sa vyjadrila. Nech sa páči, pani Vedecká. Pardon. Jeden z vás, ktorý tu zastupujete komisiu, poprosím, aby ste sa vyjadrili. Pani Vodecká, moja kolegyňa tu nie je prítomná. Ja budem teda hovoriť e, za DG Connect. Môžem spomenúť aj zasadnutie, ktoré sa konalo. Už e, hovorili tam aj moji kolegovia, pán Kampalago a niektorí ďalší. Vyjadrili stanoviská, ktoré ešte stále platia. Môžem ich zopakovať viac menej ale ináč by som dal ešte priestor kolegom z DG Just, pretože mnohé odseky v týchto pozmeňujúcich návrhoch sa týkajú ochrany dát. Yes, thank you, chair. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Ide nejaké konkrétne pripomienky k pozmeňujúcim návrhom. Tiež by sme podobne ako kolegovia, chceli vyjadriť e, potešenie nad tým, čo sa dosiahlo zatiaľ v rozprave. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Chcete reagovať, pani spravodajkyňa? Áno, ďakujem za slovo. Myslím, že pani Sipl to povedala veľmi výrečne. E, v tejto rozprave neexistuje niečo také, čo by sa dalo označiť ako zrejmé Takže vlastne môžeme síce povedať, že ako niektorí ľudia hovoria, že je zrejme, že údaje v klaude potrebujú ochranu. Treba zabezpečiť, že budeme pripravení na túto e, novú metódu a že aj občania, aj vlády, aj podnikatelia e, zmenia svoj prístup ku e, spracovávaniu dát a zaobchádzaniu s dátami. A to súvisí s celými biznis modelmi. Ak to treba urobiť, tak sa to proste musí urobiť. Myslím, že by sme sa nemali báť e, troška e, si precvičiť stanoviská vopred, pretože pred pol rokom by sme si neboli možno mysleli, že otázky cloud computingu budú až také relevantné, ako sú teraz. Preto treba hľadať aj nové prístupy. A práve sa tu nachádzame vo veľmi dôležitom dejinnom momente. A píšu sa nové dejiny. Minulý týždeň vlastne už som skúmala, či sa zhodneme z hľadiska línií v súvislosti s možným uznesením. Ale myslím, že tam nie je veľká diskrepancia. Pán Triamfalidis, pokiaľ ide o možnosť ďalších pozmeňujúcich návrhov, obávam sa, že termín už prešiel, ale môžeme dospieť k nejakým kompromisom. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Ak mám, tak návrh stanoviska, návrhu stanoviska sa bude volať 16. E, a 17. septembra na zasadnutie tohto výboru. Ďakujem pekne. A chcel by som požiadať všetkých, že o 17.00 budeme hlasovať, takže prosím, zaistíte, že vaši e, nadriadení budú mať, e, alebo teda e, poslanci budú mať o 17. hlasovacie kartičky. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame k bodu číslo 6 a to je rozpočet 2014. Spravodajcom pre toto stanovisko je Jan Mulder, ale viem, že Sophie nám povie niečo v jeho mene, takže najskôr by som ale dal slovo zastupcovi komisie, aby nám povedal niečo k prvkom rozpočtu, ktoré sú relevantné pre náš výbor a potom dostane slovo Sofy. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem za túto príležitosť a predstaviť vám rozpočet, alebo návrh rozpočtu na rok 2014. Pokúsim sa vysvetliť kontext to nám to vznikalo, aké boli obmedzenia, aké metód, akú metodiku sme použili. Za prvé je potrebné zdôrazniť, že tak ako to bolo aj minulý rok, tak tento návrh rozpočtu bol vypracovaný v kontexte rozpočtových škrtov, kde sú jasne stanovené stropy aj v kontexte znižovania stavu ľudských zdrojov. A ako všetci vieme, to je dôsledok hospodárskej situácie. No a okrem tohto všeobecného kontextu sú tu konkrétne okolnosti, ktoré treba zmeniť. A to je spojené so skutočnosťou, že vyjednávania prebiehali zároveň s vyjednávaniami o viacročnom finančnom rámci, čo veci ešte trochu viac komplikovalo. Lebo no, nebolo to teda také bežné. No a teraz tomu viacročnému rámcu. Návrhy, ktoré máte na stole, tiež perú do úvahy stav vyjednávaní v viacročnom finančnom rámci a to z júna 2013. Takže všetky zmeny budú postupne reflektované v priebehu roku v prostredníctvom tých opravných listov. No a čo sa týka právneho základu pokiaľ ide o migračný azylový fond a o fond vnútornej bezpečnosti pre vnútorné záležitosti, potom generálne riaditeľstvo spravodlivosť. To sme tiež žili do úvahy. Ste viete, že tento nový právny základ, že sa o ňom práve hovorí a to, čo by mohlo mať dopad na rozpočet, ešte nebolo úplne vyriešené. Hlavne úroveň predfinancovania alebo ročné predfinancovanie. Tak ako teraz existuje, to všetko môže mať ešte rôzne dopady, na čo ide, čo sa týka nomenklatúry. To je téma, ktoré sme sa venovali pomerne intenzívne. Racionalizovaná štruktúra, ktorá bola navrhnutá pretože komisia sa zaviazala, že príslušným orgánom predloží niečo transparentnejšieho. No a to reflektuje konkrétne ciele vyprývajúce z nového právneho základu a myslíme, že to je pozitívny vývoj. No a v neposlednom rade k tomuto bodu ešte príspevok, ktorý sa týka decentralizovaných agentúr, tak teraz je to v rozpočte všetko zjednodušené. Týka sa to financovania administratívy a prevádzkových nákladov. No a čo sa týka všeobecného rámca. 3. Občianstvo. Pokiaľ ide o prostriedky na budúce výdaje, na nové programy, na základe rozhodnutia komisia my sme sa držali toho programu, ktorý vyplýva z viacročného rámca, potom sme to upravili podľa záverov rady z februára tohto roku. A to, čo bolo aj akceptované 27. júna 2013 a teraz na obdobie 2014 2020. Rada s parlamentom sa dohodli podľa tejto dohody sa hovorí o 16,6%, ktoré by sa mal rozpočet znížiť. No a to je hlavný dôvod, ktorý vysvetľuje zníženie tejto kapitoly. Teraz prostriedky na platby. To sme vypočítali veľmi opatrne. To predstavuje striktné minimum, preto aby nové programy a nové fondy mohli fungovať. A to sú tiež prostriedky, na existujúcich programov, ktoré budú uzavreté v roku 2014. No a vzali sme tiež do úvahy púšťame príjmanie nových programov, čiže stanovili sme čiastky na čiastočné predfinancovanie v roku 2014. Každá zmena v úrovni predfinancovania alebo počiatočného alebo ročného predfinancovania zatiaľ nie je dojednané a to bude mať dopad na rozpočet 2014. Teraz agentúry. Návrh komisie sa radil dvoma limitáciami pre agentúry. Za prvé, indikatívna obálka na výdaje podľa jednotlivých eh, kapitol. A takto sa to prezentuje v tom viacročnom finančnom rámci. A za druhé sme sa držali cieľa znížiť personálne stavy v agentúrach o 5 a okrem toho sa komisia pokúsila zamyslieť nad úrovňou, ktorá sa navrhuje, teda do akej miery by mali, mala Únia prispievať, ako by to malo byť s personálnym zaistením agentúr podľa klasifikácie Cruising Speed, New Tasks, Startup Agencies. Tá prvá kategória, to sú etablované agentúry, ktoré už fungujú. Komisia navrhuje zmraziť rok 2014 z úrovne 2013. To znamená, že krem, no, krem nových úloh, ak agentúra dostane nové úlohy, tak tam sa prostriedky navýšia. Týka sa to napríklad Frontexu. Komisia ale inak pristupuje k startupom, tie, ktoré sa rozbiehajú. Tam by tieto agentúre mali dostať zdroje naviac, aby začali plniť nové úlohy. No a posledná vec, predseda, úplný príspevok, totálny príspevok, celkový príspevok pre decentralizované agentúry, kapitole 3 roku 2014, to navýš- je navýšenie 4,9%. Ale treba zdôrazniť, že tento nárast vyplýva z To vyplýva z vytvorenia e, z vnútornej EULIZA. Takže dúfam, že tieto návrhy boli užitočné. Áno, ďakujem pekne na no slovo. Dostane teraz e, Sofie Intveld v mene Jana Muldera. Ja prečítam jeho stanovisko, ospravedlňuje sa za to, že tu nie je, ale on je musel ísť e, kam inám. A dokonca ani Jan Mulder nemôže byť na dvoch miestach naraz. Takže 26. júna komisia predložila rozpočet na rok 2014 ako spravodajca stanoviska e, pre rozpočet vo výbore Libe, e, tak e, navrhuje Jan Mulder nasledovne. Lutuje o 9,4% záväzkov a 8,9% platieb v kapitole 3 o občianstve v porovnaní s rokom 2013. Je náročné vyjadriť stanovisko k návrhu rozpočtu, keď väčšina právneho základu programu a peniazy o nej sa väčšina ešte rokuje. Ďalej Jan Mulder je za myšlienku, že komisia a členské štáty by mali vyvinúť maximálne snahy, aby zaistili, že rozpočet EÚ sa minie efektívnym spôsobom. A preč, preto by sa, by sa mali zdieľať úlohy. Solidarita medzi členskými štátmi v oblasti azylu a migrácie by mala byť posilnená a európsky rozpočet by mal eh, byť vyjadrením jasného záväzku v tomto smere. No a Jan Mulder má názor, že agentúra a agentúry potrebujú náležité zdroje a mohli implementovať projekty, ktoré boli nedávno eh, schválené. Ďakujem pekne, to je všetko. Ďakujem pekne. Takže najskôr pani Keller, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajcovi, alebo teda v tomto prípade pani Sofie Intveld, aj komisii ďakujem za návrh stanoviska, ktorý bol predložený. Ja len ďakujem spravodajcovi. Ja myslím, že bod číslo 2 je veľmi dobrý. A musíme skutočne zdôrazňovať, že je veľmi náročné rozpočtové konanie mm, sledovať, keď nemáme vyjadrenie e, rady, ako teda môžeme k tomu predkladať nejaké pozmeňujúce návrhy. Ja mám dva návrhy. Dobre, stanoviska myslím, že v bode 3. Musíme hovoriť o nevyhnutnosti a protihodnoty za peniaze, ktoré investujeme. No a, no a komisia často teda väčšina, eh, veci, ktoré sa urobili tak či tak, no a teda musíme dodávať európsku pridanú hodnotu. Po druhé, číslo 5, nechápem celkom presne, prečo sa tu hovorí o Frontexe, bude sa nejak, nejaké výnimočné postavenie. Brusel. No a tam už parlamenta. No, nie, no teda uvidený, len pred mesiacom sme schválili Rusov a to by malo byť precedensom. No a Frontex, ako hovoríme, že Frontex by mal dostať viac peniazy, čo EASO, oni majú tiež veľmi dôležitú úlohu, ktorú spomína aj spravodajca v bode číslo 4, čiže myslím, že to treba podporiť aj nejakými nejakými prostriedkami. Takže to sú moje pripomienky a dúfam, že spravodajca s ním bude súhlasiť. Ďakujem pekne. Pán Diaz de Mera. Ďakujem za slovo, pán predseda. V skutku môžeme povedať, že e, by som sa chcel vyjadriť, e, požiadalo ma pani Monika Holmajer. Takže poprvé úprimne ďakuje pánovi Mulderovi za tento ozaj kvalitný návrh. Súhlasí s názormi pána spravodajcu, pokiaľ je otázku týkajúcu sa tých 3%. To sa jej zdá tiež nepriateľné. Ďakujem pánovi Mulderovi za to, že zdôrazňuje význam agentúr, predovšetkým tých, ktoré sa venujú operatívnym otázkam. V tomto duchu, hovorí Monika, že by bolo dobré spomenúť aj Europol, nielen Frontex. A o to viac, keď sú tam aj nové úlohy, ktoré dostal Europol, napríklad otázka boja proti kybernetickej kriminalite. Pani Holmare je za to, aby sa navýšil rozpočet aj na základe novo prijatého právneho základu. Zároveň víta vytvorenie novej kapitoly v súvislosti s tými inteligentnými balíčkami a dúfa, že tento nový bod bude čoskoro prijatý. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto sa vyjadriť k tomuto bodu z nejakej inej skupiny. Chcel by si niečo povedať? No, komisia. Neviem, či tu zazneli. Či by niečo chceli povedať? Nie. Nepoložili sme otázky. Dobre, takže... No, môj želá napríklad na pozornosti návrhov. 28. augusta 12.00, ak výbor e, bude súhlasiť, že pozmeňujúce návrhy budú prekladané len v angličtine. Ak nie, tak lehota je 14. augusta, aby sme dali čas na preklad. No ešte väčšinou sme sa v tomto ročnom období sme tak e, zeteli zuby a súhlasili sme, že pozmeňujúce návrhy budú predkladané len v angličtine. Takže mohol by som požiadať výbor, aby ste to prijali. No áno, to nám umožní eh, získať čas a 5. septembra sa bude hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento bod. No a teraz sa eh, si dáme krátku prestávku. Hlasovať sa bude presne o 17.00. We will be moving to the vote in one mm, Budeme hlasovať zhruba o minútu. Okay, ladies and gentlemen, I hope you've got your um, Dobre dámy a páni, dúfam, že máte karty, ak ich budeme potrebovať, predpokladám, že ich máte. A teraz ideme hlasovať elektronické identifikačné a, a overovacie služby pre elektronické transakcie na e, vnútornom trhu. E, spravodajca je Jens Rode. A navrhujem, aby sme hneď začali hlasovať a e, dôvod, prečo o tom hlasujeme, je, že Inko a ITRE sú spôsobile podľa um, pravidla 50 a Inko bude hlasovať zajtra, takže ak máte pred sebou hlasovacie zoznamy, tak začneme a prosím vás o strpenie. E, ja nemám rýchlosť vášho bežného predsedu, ale dúfam, že to bude v poriadku. Najprv pozvaniuci návrh 60, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 61. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 62. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Za? Proti? Máte k tomu niečo? Zdržal sa? Myslím, že je to prijaté. Chcete preveriť? Preveríme elektronicky. Dobre. Zatváram hlasovanie. Za je 18, proti je 14. Prijaté. 64 alebo 6. sa návrh 6, kto je za. Vypadáva, prepáčte. Viem, že 63 vypadáva, mám tu sa návrh 6, aj ten vypadáva. Áno. Hovorí mi sekretariát, že musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 6. Súhlasíte? Dobre. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? To je prijaté. Pozmeňujúci návrh 64. Za? Proti? zdržal sa zamietnutý. Pozrieme vrch 65 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 66 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 67 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozňujúci návrh 68 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozňujúci návrh 69 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozňujúci návrh 70 za, proti, zdržal sa prijatý. To je kompromis 1. Za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 72. 72 za. Proti. Zdržal sa. To bolo tesné. Elektronicky hlasujeme o ňom. 72. Zatváram hlasovanie. To je zamietnuté 21.14. Ďakujem. Pozmeňujúci návrh 73 za. Proti. Nie. Hlasovanie po častiach 73. Ospravedlňujem sa. Mm, môžem sa pozrieť do poznámok. Nemám to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 zamietnutá. Ďalej na vrch 8 za, proti, zdržal sa, zamietnutý myslím. na vrch 74 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. na vrch 9 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 76 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 10, ďalší hlasovanie po častiach na požiadavku zelených prvá časť to je za, proti, zdržal sa. Elektronicky Všetci hlasovali? Zatváram hlasovanie. Kto je za 21? Kto je proti? 16. A druhá časť? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Pozrieme návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá ty, pozrieš na návrh 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme, elektronicky preveríme pozrieš sa návrh 12. Všetci hlasovali, zatváram hlasovanie. To je jasné, 23 za, 14 eh, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 79. 79, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý. 81 za, proti, zdržal sa, prijatý. A teraz pozrieme návrh 80 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 82 za, proti, zdržal sa. Preveríme. 82. Dobre, zatváram hlasovanie. 23 za, 14 proti, prijatý. 83 je totožný, takže nebudeme ani 14 hlasovať, že? Kompromis 3, e, kto je za? E, proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 4 e, za. Vypadáva kompromis 3. 86 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromisný pozornosť návrh 4, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijatý. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Myslím, že zamietnutý, ale preveríme. 16. Všetci hlasovali. Zatváram. Môžete všetci dvíhať ruky. 9 za, 28 proti, jasne zamietnutý. Dobre, a e, pozrieme sa na vrch 89, kto je za, proti. Zdržali sa. Myslím, že e, prijatý. Pozrieme sa na vrch 17, e, za, proti. Zdržal sa prijatý. Pozrieme sa na vrch 90 za, proti, zdržal sa, myslím, že prijatý, 18 za, proti, zdržal sa, myslím, že tiež prijatý, 91 za, proti, zdržal sa, môžem preveriť, 91 elektronicky. Všetci hlasovali? Zatváram. Dobre, 50 za, 21 proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 92 za, proti. Kto sa zdržal, zamietnutý. 93 za, proti, zdržal sa tiež zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržal sa prijatý. 97 za, proti, zdržal sa hm. prijatý. 98 za, proti, zdržal sa tiež prijatý. Pozmeňujúci návrh 19 a 99 e, sú toto znamená, kto je za, proti, zdržal sa e, prijatý. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 101 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že to je zamietnuté, urobíme ho ešte raz. E, pozriem sa návrh 20. Všetci hlasovali? Zatváram. Som rád, že sme to robili pre istotu 19 za 18 proti, prijatý 102, kto je za proti, zdržali sa zamietnutý. 103 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 21 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Musíme robiť 104. 104 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 22 e, za, proti, zdržal sa, prijatý. 23 e, za, proti, zdržal sa, prijatý. 105 za, proti, zdržal sa pri zamietnutý 106 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 24 za, proti, zdržal sa prijatý, 107 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 108 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 25 za, proti, zdržal sa, prijatý, 26 za, proti, zdržal sa, prijatý, 109 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 27 a 110 sú rovnaké, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 111 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 28 a 112 sú rovnaké, kto je za, proti, zdržal sa, môžeme to preveriť. 28 a 112 hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. 18 za, 19 proti. Prosím vás, e, keď e, budem e, dôsledný, tak keď sme skončili hlasovanie, tak sme skončili hlasovanie. Alebo čo myslíte? Ja neberiem úplatky. does she If colleagues agree, I'm happy to repeat that vote. kolegovia súhlasia, tak to môžeme zopakovať. Súhlasíte? Dobre, takže to zopakujeme. Kto je za? Pardon, to je elektronické hlasovanie, takže hlasujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Ďakujem pekne. Teraz 21 za, 16 proti. Takže niekto si to rozmyslel. Takže to bolo prijaté. Dobre. 113, kto je za? Proti? Zdržali sa. Bolo to zamietnuté 114, kto je za? Proti? Zdržali sa. To bolo prijaté. 29 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. 30 za proti, zdržali sa. To bolo tiež prijaté. 115 za, proti, takže elektronicky 115, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, je to ukončené, takže to bolo zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa, to je prijaté 117 za, proti, zdržali sa, to bolo zamietnuté 31 za, proti, hlasovali všetci, takže hlasovanie ukončené. 22 za, 15 proti, takže to bolo prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. Identické, kto je za, proti, zdržali sa elektronicky hlasujeme, hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 21 k 17, 34 za. Zdržali sa. Nezdvíhate ruky poriadne. To si skontrolujeme. 34 si skontrolujeme. Hlasovali všetci. No to ukončené. Dobre, takže prosím, zlyhajte ruky poriadne, viem, že je to trochu únavné. A bolo to zamietnuté. 119. 119. Takže mám blok, dobre, 119 až 122. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 35. Za proti, zdržali sa. To si skontrolujeme, 35 si skontrolujeme. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Nože. Bolo to zamietnuté 28 9, takže 123 musíme hlasovať, 123 za alebo ďalej, budeme hlasovať en blok. Súhlasíte 123 a 131, dobre, kto je za? Proti, zdržali sa a to bolo zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté, 37 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme, 39 si skontrolujeme. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. 22 za, 16 proti. To bolo prijaté. Ďalší blok 133 až 141 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 8 za, proti, to si skontrolujeme, kompromisný návrh 8, hlasujeme, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. 23 k 15, bolo to prijaté. Teraz 142. 142. Unblock, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnutí. 145. Ďalší blok 145 a 147, kto je za, kto je proti. Zdržali sa ukončené. Teraz úvodné ustanovenia 43 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme, 43 si skontrolujeme. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. 17 za, 21 proti, bolo to zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1 za, proti, to si skontrolujeme. Pozrieme si návrh číslo 1, si skontrolujeme, hlasovali všetci. Je to ukončené. No a to bolo zamietnuté. Ďakujem pekne. To je 48 bezpredmetná. Dobre, 49 za. Proti. Zdržali sa. A to bolo prijaté. 50 za. Proti zdržali sa, to bolo prijaté, 52 za, proti, to si skontrolujeme, 52 si skontrolujeme, hlasovali všetci, Je to ukončené, 17 za, 20 proti, to bolo zamietnuté. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté, 2 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté. si návrh 3 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté. Kontrola, no už dobre. To si skontrolujeme. Pozmenujúci návrh číslo 3. Hlasovali všetci. Bolo to ukončené. 21 za, 17 proti, bolo to prijaté. 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4 za, proti, To si skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. E, bolo to prijaté 18 proti 17 hlasom. To bolo prijaté 59 za proti zdržali sa. To bolo zamietnuté. Teraz v elektronickom hlasovaní záverečné hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. 34 za, 4 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi pekne. Toto je, myslím, že z hlasovania všetko. Ďakujem pekne, dámy a páni, za účasť. could take their seats again for the next... Um... Takže prosím, zaujmite svoje miesta. Budeme pokračovať. No. Teraz sa prejdeme na bod 8 dnešného programu a to je delegácia do Grécka 21. až 31. oktobra 2012. No a je to Posúdenie návrhu správy delegácie, ako viete, kolegyne, kolegovia, už sme o tom hovorili, 19. júna s pánom Dendiasom. No a po týchto diskusiách je to tu návrh správy. Bohužiaľ, predseda delegácie pán Mulder tu dnes nie je, ale pani Weber súhlasí, že odprezentuje tú správu, alebo teda je to pani Wikstrom. No, prepáčte, pani Wikstrom. Začína to dvojitým V, nuž, no nejak spoločne dohodneme pani Wikstrom. A tak a povedzte niečo ako prvá a potom bude následovať diskusia. Takže nech sa páči. Ďakujem predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že dnes predsedáte našej schôdzi a takéto novinky sú vždy veľmi osviežujúce. Dobre, takže mene Jana Muldera sa ujme slova. A keďže Jan Mulder predsedal delegácie do Grécka, veľmi víta túto správu, pretože korektne reflektuje, alebo správne reflektuje to, čo členové delegácie videli počas misie do Grécka. Pán Mulder chápe, že sa to dá podporiť a ďakuje členom delegácie za tento pozitívny výsledok. Tak, ako ste povedali, predseda, hovorilo sa to mailom medzi, medzi poslancami, ktorí, alebo členmi delegácie v oktobri a niektoré zmeny sa navrhli ako vedúci delegácie LIBE. Jan Mulder navrhuje dve zmeny. Poprvé, aby z textu boli vymazané citácie všetkých poslancov, aby to bolo viac faktické, no a stanovisko skupiny v stanovisku skupiny bolo zdôraznené, skupiny bolo zdôraznené v texte aj boli zohľadené všetky pripomienky. No a keďže ja som bola na delegácii, ale bola som na mnohých iných delegáciách do Grécka, myslím, že je dôležité, aby táto fact-finding mission že sa uskutočnila a môžeme byť hrdí na to, že sa že sme zrealizovali. Ďakujem veľmi pekne. Nož hm, dobre, má niekto nejaké pripomienky? Áno, nech sa páči. Ja by som chcel len povedať, že súhlasím so správou a podporujem ju. Ďakujem pekne. Pani Guillaume, nech sa páči. Ďakujem pekne má veľmi stručne. Ja túto misiu pokladám za veľmi zaujímavú, ilustratívnu a dobre zorganizovanú. A myslím, že tento konečný výsledok dobrého zrkadlo je to, čo sa v priebehu týchto pár dní stalo. Ja tiež dielam názor pána Muldera, čo sa týka vyškrtnutia niektorých komentárov, pripomienok v tomto dokumente, nie že boli nemiestné, ale zdá sa mi, že sú trochu vo vzájomnom rozpore. No a myslím, že tento text podrobným uceleným spôsobom skutočne ozakadluje aj môj vlastný názor. Ďakujem. Yes, please. Nech sa páči. Ďalší. Ďakujem, predseda. Ja by som tiež chcel len povedať, že podporujeme tento text a rád by som dve také všeobecné pripomienky. Poprvé, že nebolo pre nás jednoduché vyjadriť sa k tomuto textu po takom dlhom čase. A nie je to vždy chyba administratívy. Niekedy sa to stáva, to chápeme, ale je to, v skutočnosti ostáva, boli sme to s ministrom pred dvoma týždňami, že niektoré z tých faktov sú teraz už zastaralé, k najnovším udalostiam napríklad. Eh, sú nejaké pripomienky, posielame si e-maily niektorým zadržiavacím centrám, vedečným teda táborom, ktoré sú už zatvorené. Takže možno by bolo do, dôležité, aby v budúcnosti sme mali, si stanovili nejaký časový rámec na finálnu verziu návrhu tak aby sme boli pozorní a nezabúdali na to, že musíme to pripomienkovať a sme celkový názor, aby to bolo objektívne. No a ďalšia vec, niekedy všetci z nás no niekedy je dôležité dohodnúť sa na kritických bodoch nie je to vždy tak. Ale povedzme, že niekto príde do, do, do parlamentu a povie, že tu chýba nejaké svetlo, tak povie, že tu nesvieti svetlo a súčasne povie, že jedno svetlo nesvieti, zatiaľ čo ostatných 200 svieti. No a to vytvára nástroj, ktorý nezodpovedá úplne skutočnosti. Takže je dôležité, dohodnúť sa na niektorých kľúčových bodoch. A nehovorím len o tejto správe, ale chcem tiež poďakovať našim poradcom za spoluprácu, za to, ako túto správu robili. bolo to pre nás také jednoduché hľadať a nachádzať rovnováhu a skutočne by som chcel poďakovať nášmu predsedovi, pánovi Mulderovi. Bolo múdre, čo urobil, čo navrhol prvého dňa misie dokonca. Myslím, že bol vynikajúci predseda. Ďakujem pekne. Je Romero López. Ďakujem. Eh, Myslím, že naozaj už eh, prešlo dosť veľa času, od kedy sa udela táto návšteva. Nemal som žiaľ čas zoznamiť sa detálne s materiálom, dostal som ho do rúk len teraz, ale myslím, že dôležité je, aby sme sa zamysleli po takejto ceste nad problémami, ktoré sme zistili a ako by sa dnes mohli riešiť, pretože vlastne od cesty uplynulo už temer, uplynul temer rok a možno bude potrebné znova zopakovať takúto cestu, aby sme sa presvedčili o tom, ako sa vyriešili tie problémy. Totiž niektoré tie problémy sú výhradne typické pre Grécko a iné problémy sa vyskytujú v zachytných centrách aj v iných krajinách. Dôležité je teda vedieť, aké opatrenia vlastne Európska únia uplatňuje v takýchto situáciách. V Grécku sme zaznamenali značné oneskorenie udelovania štatútu utečenca. A toto vlastne znamená, že tie osoby boli akoby vo vzduchoprázdne. A toto je ozaj vážny problém. Týka sa nie len Grécka, ale celkovo krajín Južnej Európy. A súvisí to teda s aspektami medzinárodnej ochrany. Celý ten proces je veľmi pomalý. A možno v Grécku je to akútnejšie, naliehavejšie než v iných krajinách. Týka sa to týchto zachytných centier pre utečencov. Vieme, že najprv sa hovorilo, že to budú 3 mesiace, potom sa to predlžilo na 6 mesiacov a nám sa to zdalo príliš dlhé obdobie. V iných krajinách, napríklad u nás, e, sa to rieši aj behom niekoľkých dní. A podľa toho, ako hovoria grécké úrady, Osoby, ktoré sú v týchto centrách, tie zachytných, v zachytných centrách, tak tie osoby to pokladajú za príliš dlhé obdobie a ide o to, aby sa zlepšili otázky identifikácie problémov. Ďalšia vec, na ktorú sme narazili a ktorú sme zistili, sa, to sa týka eh, pravomoci expertov pri zaobchádzaní s týmito osobami, ktoré žiadajú o azyl. Proste sú to žiadatelia o azyl. Či už sú to e, migranti bežní alebo nie, ale proste sú to žiadatelia o azyl. A momentálne Grécko ehm, začína uplatňovať činnosť expertov, čiže nie len policie. A je to veľmi zaujímavá téma a predpokladám, že aj iné krajiny budú mať záujem zoznamiť sa s týmto prístupom v súvislosti so žiadateľmi o azyl. O azyl pardon. Sú tu ešte nejaké ďalšie body, ktoré sme tam zistili. Jeden z nich je, že neexistuje readmisná dohoda s Tureckom a v dôsledku tohoto samozrejme vznikajú problémy vo vzťahu voči Turecku a potom sú tam tie vízové problémy, čiže prístup do Grécka je potom nakoniec možno jednoduchší bez víz. A to na druhej strane môže viesť ku zvyšovaniu napätia. Takže momentálne neboli povedzme problémy na mori, ale to napätie tam môže narásť a počas našej návštevy, respektíve tesne potom, sa uzatvorili dve takéto zachytné centra. Myslím, že to je pozitívne, pretože to bolo výsledkom návštevy, ako plodom tej návštevy. A vďaka tejto návšteve sa poukázalo na niektoré problémy, niektoré zasa ešte stále ostávajú otvorené a naliehavé a snažíme sa nájsť uspokojivé riešenia pre Grécko. A Grécko sa spolieha na pomoc Európskej únie. Ďakujem. Myslím, že pán Papa Nikoláju by sa tiež chcel vyjadriť k niečomu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani Romero López sa pozrela na mňa, keď eh, sa vyjadrovala ja prosím, nie som predstaviteľ gréckej vlády. Ja som len poskytol nejaké krátke informácie. A v tom svojom úvode. Nechcel som zachádzať k samotnej podstate veci, pretože ani kolegovia tak neurobili, ale v krátkosti mi dovolte povedať, že mnohé z toho, čo povedala pani Romero López, mnohé z jej otázok vlastne už zodpovedal pred dvoma týždňami náš minister na výbore LIBE. A v tejto správe sa podľa mňa jasne ukazuje, že aj po všetkých vyslovených pripomienkach a po rokovaniach v politických skupinách existuje tu pozitívny vývoj. A teda zaznamenali sme ho za posledný rok a skutočne existuje úsilie aj na strane gréckých orgánov, aby náležite rešpektovali práva osob z tretich krajín a snažia sa e, splniť všetkých potreby. Tam, kde k tomu nedochádza, tak e, to býva niekedy, kde sú medzery v systéme. Niekedy to súvisí s veľkým prílevom, s veľkým počtom migrantov. Ale chcem povedať, že Pozitívne reakcie na strane gréckých orgánov to nie je len výsledkom e, toho, že tam prídu experti a delegácie, aby sa zoznámili s tým, čo sa tam deje, ale existuje plán, existuje štra- stratégia a podľa tohto plánu vlastne e, prebiehajú tie kroky, ktoré sa prijímajú. A je to vlastne pridaná hodnota zo strany gréckých orgánov a snažia sa teda grécké orgány situáciu vylepšiť. V súčasnosti e, začala fungovať nová azylová služba, ktorá už teda funguje a dúfame, že tie e, zdržania, o ktorých sa tu hovorí, o tých prieťahoch, že tie prieťahy už vlastne budú čoskoro minulosťou Ide o to, aby osoby nezneužívali azylový proces. Bolo mnohých, mnoho takých príslušníkov tretich krajín, ktorí sa snažili zneužívať takúto azylovú pomoc, napríklad aj pašerácia, snažili sa získať treba spasy takýchto osob z tretich krajín, aby mohli prísť do Európy a zostať v Európe. Takže máme pred sebou ešte dlhú cestu a na susedské krajiny majú tiež problémy, čiže nie je to len Grécko. A máme dočinenia aj s veľkým prílevom migrantov a predpokladám, že aj v budúcnosti ešte s tým musíme počítať. A všetky členské štáty, ktorí sa to týka, Grécko, Taliansko, Malta a tak ďalej, budeme budúci týždeň napríklad budeme mať delegáciu, ktorá naštíví Španielsko a Frontex a dúfam, že aj po všetkých týchto vyjadreniach prídeme k tomu, že je potrebné viac solidarity, viac spoločného úsilia v rámci EÚ, aby sme dokázali lepšie podporiť tých, ktorí sú vystavení takémuto veľkému tlaku, ktorý nie je fér a myslím, že je korektné požadovať, aby sme pristupovali k tomu komplexne. A takáto je realita. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za toto vyjadrenie a taktiež ďakujem za výmenu názorov, ktorá tu prebehla. Na budúcim. Takže chcem teda písať, že e, vlastne stanovisko bude prijaté na budúcom zasadnutí LIBE. Troška sme popredu s časom a vidím, že pán Diaz de Mera je na svojom mieste. Takže si myslím, že teraz môžeme prikročiť k ďalšiemu bodu dnešného programu. Ide o zmenu a doplnenie nariadenia Rady 539 2001, eh, eh, ktorý uvádza zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekročovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Spravodajcom je pán Augustín Diaz de Mera. A vlastne tu máme dočinenia s výsledkom rokovaní ktoré prebehli. Takže dávame priestor jemu, ako aj ostatným e, poslancom, prípadne aj predstaviteľom komisie a predsedníctva, ak si želajú vyjadriť sa. Nech sa páči, pán Diaz de Mera Ďakujem za slovo, pán predseda. Toto moje vystúpenie sa koná v záujme toho, aby sme mohli kolegom vo výbore LIBE poskytnúť konkrétne informácie v súvislosti s zmenou a doplnením nariadenia 539 2001. Takže, viac než dva roky prebiehali rokovania, mali sme 8 trialogov a ďalších zasadnutí, 7 technických zasadnutí, viac než 16 stretnutí Eh, so spolupracovníkmi a asistentmi a mnoho ďalších stretnutí s právnou službou parlamentu aj so sekretariátom komisie, teda výboru LIBE. Začali sme vlastne ešte počas maďarského predsedníctva, potom polského, dánskeho, cyperského, írskeho sme pracovali na tomto materiáli. A chcem informovať náš výbor, že 25. júna sa konal trialog a dospeli sme eh, k, väčšinovému, eh, k väčšinovej zhode s predsedníctvom aj s eh, ľudovcami z ALDE a ECR. O tom som chcel dnes poreferovať. Prvnež poviem viac, by som chcel úprimne poďakovať za úsilie, ktoré bolo vynaložené zo, slady, zo strany írskeho predsedníctva Dosiahlo sa teda to, že sme dospeli k zhode v názoroch. Od samého začiatku týchto rokovaní Európsky parlament eh, vlastne žiadal, aby sme dospeli ku dohode. Text, ktorý vám prekladám, je prakticky rovnaký, aj keď s určitými vylepšeniami, je ten istý ako ten, ktorý sme prijali v decembri v rámci sociálno-demokratickej skupiny plus ALDE, plus ECR, plus ľudovci. Teraz, o 6 mesiacov neskôr, vám môžem predložiť prakticky ten istý text, ale s určitými doplneniami a vylepšeniami. V tomto zmysle chcem vyjadriť svoju, svoje úprimné poďakovanie za vynaložené úsilie aj zo strany tieňových spravodajcov. Pracovali na tomto materiáli taktiež veľmi intenzívne a výsledok práce je úspešným kompromisom. Kompromisy sme dosiahli v nasledujúcich veľmi dôležitých oblastiach. oblastiach. Víza pre e, posádky lodí, dali víza pre záchranné týmy, e, víza pre e, posádok lodí eh, v medzinárodných vodách a tak ďalej. Tieto body sú otázkami, ktoré sa možno zdajú ako nie až také dôležité, ale nie sú takými. Sú veľmi podstatné a v debate sme sa veľmi pozorne venovali aj mechanizmu pozastavenia platnosti víz. Takže niekoľko, otáz- e, niekoľko slov k tomuto. Vieme, aké sú problémy v súvislosti s niektorými členskými štátmi v tejto téme. Preto sme potrebovali účinný a solidárny nástroj. Taký, ktorý zároveň bude zohľadňovať jednak hm, aj vonkajšie vzťahy EÚ a to všetko je v tej dohode obsiahnuté. Keď tretí štát začne požiada o víza EÚ, tak komisia má e, možnosť uplatniť všetky diplomatické kroky, ktoré smerujú ku riešeniu problému. Počas daného obdobia môže komisia rovnako slobodne rozhodnúť, alebo môže rozhodnúť o tom, že pozastaví dodatočne platnosť víz. Kľúčom je v tomto tá vec, že táto pravomoc komisie nie je záväznosť alebo povinnosť. Čiže nehovoríme o niečom, čo je automatický postup. Takže keď dosiahneme dva roky, odkedy nastane určitý problém, hej, tieto dva roky stanovil parlament hneď na začiatku, aby sa uviedla do, automatic, do funkcie automatická reciprocita, ktorá by nám umožnila spolu s radou sa nachádzať na rovnakej platforme. Čiže tie dva po dvoch rokoch môže komisia navrhnúť e, zrušenie, pozastavenie platnosti víz štátnym príslušníkom tretej krajiny cestou využitia delegovaného právneho aktu. Toto je veľký krok vpred. Nie len, že sme dosiahli to, že sa využijú delegované akty, ale že sa podarilo zaviesť aj túto automaticky zrevidovanú e, formu pozastavenia platnosti víz. Predtým sa to zdalo dosť nemožné. A teraz vďaka tej práci, ktorú sme všetci spoločne vykonali, sa toto stalo realitou. Teraz by som chcel e, spomenúť aspekt pozastavenia platnosti. V tejto časti sme tiež dosiahli mnoho a to v pôvodnom texte nebolo. Zaviedli sme tu viac ochranných prvkov, a ochranných mechanizmov pri uplatnení dočasného pozastavenia platnosti víz s cieľom chrániť práva osôb z tretích krajín a zároveň chrániť práva občanov EÚ. Pričom sme taktiež zároveň zohľadňovali aj vonkajšie vzťahy Európskej únie. Ako všetci vidíte, je to veľmi citlivá rovnováha, krehká rovnováha a tu sme sa snažili práve dosiahnuť. Teraz by som sa rád zameral na dva dôležité aspekty a rád by som vysvetlil, o čo tu ide. Poprvé, dokument sa zamýšľa nad tým, že by tu bola určitá revízna doložka, ktorá by sa týkala obdobia 7 rokov v súvislosti s pozastavením platnosti víz v súvislosti s tretou krajinou. Vysvetlím, o čo ide. Je isté, že tak, takéto obdobie je oveľa lepšie, než to, o čom sa uvažovalo predtým. Respektíve oproti tomu, čo niektorí iní navrhovali, teda 3 roky. Prečo je to takto lepšie? Štatistiky e, hovoria jasne. Ukazujú, že počas prvých dvoch rokov od kedy nastane liberalizácia víz, to je práve obdobie, kedy najviac e, vidno tieto e, migračné tlaky a problémy. Čiže toto ukazujú štatistiky. Preto, podľa mňa, potrebujeme dostatočný čas na to, aby aj komisia, ako aj tretie vlády, vlády tretich krajín, pracovali v záujme toho, aby sa riešili tieto problémy, ktoré majú dočasný charakter. A ešte raz sa opriem o štatistiky. Ukazujú nám, že keď prejde určitý čas od liberalizácie víz, potom sa zníži migračný tlak. Toto je fakt, ktorý E, na ktorý proste ťažko len tak reagovať. Hovoríme o efektívnosti a pravdivosti e, samotných dôkazov, ktoré e, máme napríklad z Balkánu. Keby sme poskytli štátom kratší čas na využitie tohto mechanizmu, treba 3 roky, dá sa potom predpokladať, a podľa mňa by sa to tak stalo, zo strachu, že sa e, nepodarí toto využiť, tak by sa aktivizovalo pozastavenie bez toho, že by sa využili nejaké diplomatické cesty na rokovania. To by bolo obdobie príliš krátke a potom táto doložka by sa vnímala ako tá, ktorá má chrániť záujmy Európanov, a, ale zároveň ide aj o ochranu tých tretich štátov, pre ktorých nastala liberalizácia víz, ale potom by sa to celé zmenilo na represívnu doložku a tomu sa chceme vyhnúť. Preto navrhujeme tých 7 rokov. Pri 7 rokoch vlastne nie sú takému tlaku vystavené ani naše členské štáty a môžu uviezť do praxe všetky opatrenia, ktoré sú potrebné. A tieto vždy nastávajú, keď sa liberalizuje vízový režim. Je preukázané, že e, vykonávanie diplomatických úloh alebo kontrol hraníc počas lehoty e, viac ako 5 rokov slúži v praxi na vykorenenie možných problémov, ktoré môžu byť odvedené z liberalizácie vízového režimu my prirodzene obhajujeme mm, integritu aj e, súlad e, vizovej politiky a e, ešte e, v súvislosti e, s nasledujúcou vecou, na ktorú chcem upozorniť, je, že dokument e, uvádza, že e, toto e, sa bude plniť e, s využitím e, výkonných aktov. To je isté, ale tiež je isté, že parlament vždy chcel, a pripomínam, jednohlasne e, v tejto snemovni od začiatku jednohlasne obhajujeme, aby sa e, využívali e, vykonávacie predpisy a stačí sa pozrieť do textu komisie a textu orientačného, ktorý hlasovala výbor LIBE v 2012 a texty, od ktorých hlasovali ALDE, ECR, sociálne demokrati, aj zelení a všetci oni hovorili, že používanie výkonných aktov je ešte viac a všetci tí vedia a teraz e, nech si zapchajú uši členovia rady a Íry, ktorí sú tu za mnou. Všetci títo vedia, že toto bolo stanovisko, ktoré bolo absolútne strategické. Ak nakoniec zahrnieme delegované akty v texte, o ktorom sa hlasovalo v apríli, e, tak to bolo preto, aby sme mali oveľa silnejšiu pozíciu o vyjednávaní, aby sme mohli potom v rokovaniach e, delegované akty, ak za to na oplatku. E, zapracujeme niektoré z tých e, požiadaviek, ktoré e, sme nakoniec úspešne vymohli a téma zámeny delegovaných aktov za výkonné akty je priezová otázka, ktorá podľa mňa sa má preskúmať individuálne v každom prípade. Nechcem, aby sme tu stratili globálny pohľad a ten veľký pokrok, ktorý sme dosiahli. Toto je terajšia situácia Situácia, e, e, ktorá e, sumarizuje v naredení snemovne, že spravodajca musí to dať na rozhodnutie do výboru, aby sme o tom nakoniec hlasovali a budeme o tom hlasovať na septembrom zasadnutí 8. a 9. ako to potvrdí Anton. Budeme o tom hlasovať s rozpravou. A preto teraz už skončím moje vystúpenie a ako som povedal predtým, aby sme v rámci spolupráce a transparentnosti si mohli vypočuť eh, stanovisko mojich kolegov. Ďakujem opäť sekretariátu, ktorý mi veľmi pomohol a ďakujem najviac tieňovým spravodajcom. Thank you very much indeed for that. Ďakujem pekne. A teraz požiadam ďalších tenových spravodajcov, ktorí tu dnes sú, ktorí by chceli vystúpiť. E, najprv pán Fan. E, no chcem povedať, že máme zástupcov od komisie a predsedníctva, aby, aby sa vyjadrili potom, ako sa vyjadria kolegovia. Takže na to pani Fan, nech sa páči. Much and, uh... Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi Demera a dnes e, som v citlivej situácii, pretože rokovania o pozíciách návrhoch e, nariadenia už prebiehajú dva roky a počas e, tohoto obdobia to boli časy, kedy sme e, sa dohodli a počas toho sme e, mali rokovania medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Dokonca sme dospeli k pôvodnej dohode v decembri, no túto potom otvorila alebo porušila rada. Dokonca sme zažili aj isté vydieranie. Predpokladám, že si to pamätáte počas celého procesu, to je nepriateľné a na poslednej fáze si pamätám, že dokonca niektorí americkí diplomati začali na nás e, vynakladať tlak, čo sa týka reciprocity. Takže musím povedať, že návrh, ktorý mám na stole, nebol jednohlasne dosiahnutý počas nášho posledného trialogu. To hovorím, pretože e, silne verím, že to, čo tu máme teraz, nie je vyvážený alebo dobrý kompromis a v každom prípade chcem spomenúť len tie najdôležitejšie. Najprv je otázka delegovaných e, predpisov, čo sa e, týka e, doložky prerušenia. V apríli vybrali sme hlasovali na našom vlastnom poslednom stanovisku, ktorý a e, skoro e, jednohlasne podporili tení spravodajcovia, kde delegované akty sa predpokladali na oba mechanizmy, o ktorých diskutujeme dnes, aj e, otázku reciprocity, aj otázku doložky prerušení. Pred pár dňami ste um, počuli na prekvapenie mojej skupiny, že spravodajca prijal text rady, ktorý je proti stanovisku EP a mandátu LIBE a ignoruje E, našu politiku, e, kde e, ináč povedané spravodajca žiaľ sa zriekol delegovaných aktov v mechanizme preručenia. Keď sa vzdáme týchto delegovaných predpisov, tak to znamená, že Európsky parlament sa vzdáva svojich právomocí, ktoré mu udeluje Lisabonská zmluva a, a ráda by jednoducho ignorovala parlament, keď to umožníme keď umožníme túto situáciu, tak sa obávam, že to hrozí aj ďalšie témy, ktoré teraz e, debatujeme v Libe. Aké budú dôsledky hlasovania o e, tomto kompromise. Ja si myslím, že e, tieto prípady by hneď boli spustené pre viaceré štáty a vízy e, boli e, zavdené veľmi rýchlo pre niektoré zo štátov Západného Balkány a toto sú osobitne štáty e, v procese pred vstupom do EÚ a liberalizácia vizového režimu bola kľúčová pre tieto štáty, hlavne pre mladú generáciu a um, povedzme si jasne, máme v tomto dokumente lehotu 7 rokov a snažili sme sa vyjednať 3 roky. A to preto, že členské štáty chcú znovu zaviesť e, vízové standardy pre štáty Západného Balkánu. Bolo to prechodné obdobie, potom ako sme prijali liberalizáciu víz pre 5 štátov a tiež tu uh, bol zvýšený počet e, žiadateľov azyl, ale teraz títo tento počet klesá. Stále tu máme mm, populistické národ, nacionalistické prejavy v členských štátoch, ktoré môžu rýchlo viesť k zneužívaniu takto nástroja pre politické účely a to nesmieme pripustiť, to je bol najväčší úder pre e, tieto štáty občanov, ktorí majú európske výhľady. A chcem povedať tým e, kolegom, ktorí sa domnievajú, že zlepšujeme mechanizmus reciprocity pre naše členské štáty, Chcem zvojistiť, že na základe tohto kompromisu a na základe listu, ktorý sme všetci videli a ktorý unikol na verejnosť, reciprocita v skutočnosti nikdy nebola zavdená voči Kanade alebo USA. Takže ja by som navrhol, aby v prvom rade čo považujem za veľmi dôležité je otázka delegovaných e, predpisov a teraz máme veľa e, tém v výbore Libe a máme tu jasný mandát a musím myslieť na právomoci a výzva politika vždy bola e, v našej pozornosti keď sa raz riekneme tohto práva, tak ohrozíme to, že nebudeme môcť obhajovať európskych občanov v tej najmatateľnejšej téme. Takže ja navrhujem, aby ste hlasovali proti tomuto návrhu v septembri v prvom čítaní a to by umožnilo obom inštitúciám, aby sa vrátili k e, vyjednávaniu, aby našli e, lepšiu dohodu. Thank you very much. Now, uh... Ďakujem pekne. Teraz pani Weber, nech sa páči. Well, first of all, I will read... Ďakujem, pán predseda. Najprv e, chcem sa poďakovať e, na spravodajcovi za jeho neustále úsilie v tejto téme, ktoré začalo istým spôsobom a potom nabralo úplne iný smer a náš spravodajca v skutočnosti e, veľa podporoval názory nielen tieňových spravodajcov, ale aj ostatných kolegov, ktorí boli zapojení do práce na tejto téme. K obsahu a postupom a k tej téme, čo môže byť výsledkom e, tohto spisu, mám len stručnú pripomienku. Vidím, že e, je spravodlivé pripustiť e, pri všetkom respekte oči komisie, že by e, bolo oveľa lepšie e, mať iné odporúčanie pre prerušenie vízového režimu a iné pre reciprocitu vo vízovom režime. To bolo začiatok, predtým než sa tieto veci pomiešali. Pravda je, že v tejto téme ja sám spolu s kolegom Alexom Alvarom a aj s Táňom a ďalšími kolegami predložili pozmeňujúci návrh, eh, ktorý je veľmi eh, silný v téme eh, reciprocity vizového režimu. Bez toho by sme mohli uzavrieť túto tému oveľa skôr, pretože fakt je, že mesiace sme vyjednávali v téme reciprocity vizového režimu. Od začiatku práce na tejto téme komisia nežiadala o delegované akty e, pri prerušení vízového režimu. Skutočnosť je, že sme uzavreli dohodu medzi nami o vykonávacích predpisoch o prerušení vízového režimu a v tom čase to um, sme všetci tak vnímali, že táto vec, ktorá je dohodnutá, nebude znovu otvorená. Politika je politika a v istej chvíli Konferencia predsedov asi pred 6 mesiacmi potom rozhodla, že chceme delegované akty všeobecne. Nie, že bez toho by z, e, nám boli odopreté naše pravomoci, ktoré nám dáva zmluva. Toto bolo rozhodnutie, ktoré prijala konferencia predsedov ako politické rozhodnutie, pretože Pravda je, že buď s delegovanými aktami, alebo s vykonávacími aktami. Toto rozhodnutie už nie je v rukách členského štátu. Toto rozhodnutie patrí komisii a toto presne sme chceli zabezpečiť aby sme v budúcnosti zabranili nejakomkoľvek možnému zneužívaniu, keď členský štát bude chcieť znovu zaviesť vízovú povinnosť pre niektoré štáty. A zase pri e, všetkom respekte našim priateľom z balkánskych štátov, pravda je, že my robíme legislatívu v tomto parlamente všeobecne. A o tomto je ten e, spis, tá téma. E, nie je zameraná len na balkánskych občanov, hoci všetci vieme, že áno, máme tu na mysli niektoré hrozby, ktoré spomínajú niektoré členské štáty. Pri terajšej dohode, keď toto rozhodnutie príjma komisia, ak to je dokonca aj o 7 rokoch, tak je to hodnotenie, ktoré bude robiť komisia. Takže ak schválime túto tému, ak hlasujeme za tento spis, tak potom žiadny členský štát nebude v stave znovu zaviesť vízovú povinnosť. Ak nie, tak potom budú schopní to robiť, pretože to je jediný spôsob, ako to teraz dokážu. Takže nerozumiem dobre, ako môžeme lepšie chrániť občanov Západného Balkánu, ak zamietneme túto tému. Potom tiež je dobre pripustiť, že Toto rozhodnutie bude, ako sa obávam, veľmi politické. A je rozhodnutie v konferencii predsedov. Tiež e, na nich naliam, aby prehodnotili svoje stanovisko k obsahu tejto dohody, aby posúdili konkrétny výsledok, či chceme e, chrániť ľudí na Balkáne alebo nie. Ak chceme chrániť, tak potom jednoducho nerozumiem, ako to môžeme urobiť bez aby toho, aby sme to prijali? Takže keď e, e, to umožníme, tak potom e, necháme každému členskému štátu robiť, čo chce. K reciprocite vízového režimu, áno, máme tu duálny mechanizmus aj s vykonovacími, aj s delegovanými predpismi a uh, myslím si, že to komisia ne zažaluje na e, súd, ale aj tak tu e, bude vydané rozhodnutie komisie o tom, že s tým nesúhlasí. Nie je to taká reciprocita, akú chceme, ale to len ukazuje slabé stránky Európskej únie, ktorá chce byť hráčom a e, veľmi je ďaleko od toho, aby bola medzinárodným hráčom. Ďakujem, pani Danoka, nech sa páči. Uh, <clears throat> Ďakujem. Uh, ako viete, naša skupina hlasovala proti mechanizmu prerušenia. To je naše zásadné stanovisko. My sme boli konstruktívni, navrhli sme viaceré pozmeňujúce návrhy, no v tejto chvíli nemôžeme podporiť tú dohodu, ktorá bola dosiahnutá pre tento mechanizmus prerušenia. Čo sa týka reciprocity, samozrejme je tu dobrý pokrok. Naša hlavná obava je mechanizmus prerušenia a nechceme prerušenie ako také, ale určite nie cez e, vykonávací predpis. Takže v tomto zmysle podporujeme stanovisko SAD. To je naše stanovisko, ktoré tiež zdávame e, spravodajcovi. Ďakujem. Pán Anciu chce hovoriť? Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> În primul rând doresc... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade mi dovolte zablahoželať pánovi Demerovi za jeho e, mimoriadnú prácu, ktorú teraz vykonal na tejto téme. Ako občan z tých piatich členských štátov, ktoré nemajú prospech z reciprocity vizového režimu vzťahu s Kanadou a USA, chcem povedať, že hoci vizová politika je v pôsobnosti únie, niektoré tretie štáty neuznávajú túto skutočnosť. A oni posudzujú členské štáty individuálne, hoci teraz tieto členské štáty majú právomoc vyjednať zrušenie vízového styku, takže pokiaľ eh, nebude mať eh, isté povinné mechanizmy, ktoré budú klasť tlak na tretie štáty, tak tieto nebudú mať eh, záujem zaobchádzať jednotne z EÚ. Okrem toho, Európska komisia nebojovala tvrdo za rovnaké zaobchádzanie s občanmi EÚ. Je pravda, že má na to právne nároje, a spoliehala sa len na diplomatické prostriedky. Takže myslím, že reciprocita dáva možnosť EU, aby bola rozhodnejšia a pevnejšia vo svojom vzťahu s tretimi štátmi. Doložka reciprocite je veľký krok vpred, čo sa týka ochrany záujmov občanov EÚ. Preto ja spolu s delegáciami piatich členských štátov poďme hlasovať za uzavretie dohody s radou. Uh, Pani Fajon, chcete veľmi rýchlo k tomu sa vyjadriť? pripomienka k tomu, čo podala kolegyňa Renate. Týka sa to otázky vízovej politiky. Vízová politika sa reguluje v rámci spolurozhodovania No a keď sa zdáme, tak to znamená, že nikto nebude žiadať Európsky parlament v prípade rozhodnutia o zavedení víz. A toto je tá hrozba, o ktorej hovorím. A vieme, že žijeme v situácii, kde čelíme mnohým európskym vládam, ktoré už tečia na radu, aby dovedli víza na Západnom Balkáne. A tiež veľké problémy sú v prípade šengenských pravidel. Viete, kde sú pravidlá, musíme byť veľmi citliví vo vízovej politike a dnes to je spolurozhodovanie. Takže ja mám obavy, že ak ideme krok späť, tak prídeme oveľa v rámci budúcich rozhodnutí Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo dostane komisia tiež predsedníctvo a potom dám slovo veľmi stručne pánovi Diazovi Demerovi. Takže zástupca komisie, pán Palmer, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Predseda, dovolte mi dnesko pridať sa k všetkým poslancom. Chcel by som poďakovať spravodajcovi pánovi Demerovi za jeho prácu. Boli to veľmi ťažké, dlhé rokovania a my vítame dohodu. No a pozícia komisia v tejto veci je, myslím, dobre známa. My vždy chceli veľmi rýchlo efektívny a efektívny mechanizmus reciprocity a rušenia, avšak tieto dva mechanizmy musia byť inštitucionálne a právne stabilné. No a obávam sa, že momentálne vidíme tu nejakú nedohodu. Komisia má, alebo v tejto dohode má komisia problémy, pretože delega, delegované akty do druhej fázy mechanizmu reciprocity, kde tiež povinnosť a komisie príjmať delegované akty, tak toto podľa nášho názoru nesúhlasí úplne so zmluvami a preto komisia čo najskôr predloží deklaráciu, my si stanovíme práva. Avšak, ja by som chcel ešte zdôrazniť, že táto dohoda, treba nájsť dohodu tejto téme, pretože to už trvá príliš dlho. Očividne komisia nemôže akceptovať návrhy alebo mechanizmy, ktoré nie sú právne stabilné a solidné a preto musíme vyjadriť našu opozíciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za predsedníctvo dostane slovo zástupca litovského predsedníctva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Dovolte mi eh, vyjadriť názor predsedníctva. My sme veľmi spokojní, že rada Európsky parlament dospeli k dohode v tejto naliehavej otázke. Predsedníctvo by chcelo poďakovať Európskemu parlamentu, hlavne správdajcovi pánovi Demerovi, jeho asistentom a všetkým osobám, ktoré sa zaoberali finalizáciou dohody. My by sme tiež veľmi radi chceli poďakovať vám a poďakovať polskému, dánskemu, cyperskému predsedníctvu, a predovšetkým írskému predsedníctvu za všetky snahy za ostatných pár dní z hľadaním kompromisu pre inštitúcie. No a na záver by som chcel vyjadriť, poďakovať a uistiť Európsky parlament, výbor LIBE, ochote predsedníctva spolupracovať s parlamentom v týchto otázkach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ako som povedal, pán Diaz de Mera by na záver chcel niečo povedať. Nech sa páči. Pues sí, gracias. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Aj keď to bude možno len na úrovni parlamentnej zdvorilosti, pretože sme už ozaj tejto téme venovali mnoho času Dosiahli sme aj zhodu v určitých chvíľach, inokedy sme e, mali rôzne názory. Ale čo je definitívne? To, že budeme hlasovať. A samozrejme to súvisí aj s rozpravou. Áno, s tým hlasovaním súvisí aj rozprava. A stanoviská sa môžu predostrieť na zváženie a potom rozhodne plénum. Nechcem príliš mnoho hovoriť e, formou argumentácie proti legitímnym úpravám zo strany politických skupín. Nechcem hovoriť opačným tónom, pretože by som, pretože by som takto mohol do istej miery ohroziť tie ozaj široké dohody, ktoré sa dajú dosiahnuť. Hovoríme aj v matematických dimenzia v tomto smere. To najlepšie, to ideálne, to najlepšie, najvynikajúcejšie by bolo, a e, musíme zvážiť, e, je to možno troška iné, než čo je možné. Ale je tu tvrdá matematika musíme brať do úvahy aj pragmatickú stránku a treba pokročiť vpred. Chcem jednoducho povedať to, že všetky očakávania sú tu už zakomponované. Dokonca aj to, čo navrhuje Tania. Aj to, čo spomenula Tania, to tu je obsiahnuté. Čím? Že sa bude debatovať, že prebehne rozprava a potom hlasovanie v pléne. Čiže takto to bude korektne fungovať. Toto, ako sa bude narábať s týmto návrhom. Bude sa hlasovať, bude sa teda najprv prebehne rozpráva, potom hlasovanie a hlasovanie to môže byť treba aj zamietnuté. Ale dúfam, že dospejeme ku dohode. dohode. A keď to neprejde, tak pristúpime k druhému čítaniu. Čiže všetky možné očakávania sú tu obsiahnuté. Čiže máme ešte priestor a možnosť ďalej rokovať. Hej, to je také dialektické. Čiže um, môžeme viesť dialektickú debatu na pléne a nakoniec je tu ešte aj posledný trialog. Tri politické skupiny, EPP, e, socialisti aj britskí konzervatívci majú priestor na to, aby predostrali svoje stanoviská. Takže aj stanovisko rady a jej komisie poznáme a vieme, že komisiom príde s určitým vyhlásením. Hej? A pán de Caster nám to povedal. Tak i onak, aktívne aj pasívne. A predsedníctvo rady sa a vlastne e, nám naznačilo, že aj komisia bude mať určitý rezervovaný postoj najprv, ale vieme aj to, že ak sa táto dohoda dosiahne a bude podporená, budeme mať také podmienky, že môžeme zagarantovať podmienky azylu a môžeme poskytnúť ozaj veľkú podporu obom stranám, aj európskym občanom, aj občanom ktorí sa uchádzajú o azyl. Teda nejde o to. Proste mm, nejde o to, že by sme mali znova zavádzať e, vízum krajinám, e, kde sa poskytla vízová liberalizácia. Nepredpokladám, že k tomu dôjde. A to, čo povedala Renate za ALDE, Úprimne si myslím, že ona sama veľmi dobre situáciu pozná a že veľmi dokonale vie a chápe, že problém duálneho mechanizmu z hľadiska reciprocity je vec, ktorú proste musíme riešiť, musíme jej čeliť. Na konferencii predsedov e, nehovoríme o tom, že to je orgán, ktorý e, má vykladať realitu. Ide o to, že tam vznikne určité politické stanovisko. Ale to nie je orgán, ktorý má prísť nejakou doktrínou na danú tému. Áno, hovoríme o procese spolurozhodovania a ide o to, aby sme zachovali tie právomoci, ktoré z Lisabonskej zmluvy parlamentu vyplývajú. A uplatnenie delegovaných aktov, na rozdiel od toho, čo rozhodne e, konferencia predsedov, to sa dá uplatniť z prípadu na prípad. Ja mm, poznám aj iný materiál, kde podporujem delegované akty. A vy viete, do akej miery som aj tu obhajoval ten či onen prístup. Takže e, musíme sa pohybovať v tom rozpetí, čo je možné. Nedá sa vždy dosiahnuť to ideálne. A nakoniec, e, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Enciu, on ako predstaviteľ sociálnych demokratov sa vyjadril a ja mu ďakujem za jeho slova a za jeho pripomienky. To, čo povedal o určitom nátlaku, že môžeme takýto nátlak vyvinúť smerom na tretie štáty, v realite je to čosi ako červená na semafore a predpokladám, že by to mohlo byť veľmi efektívne v praxi. Takže, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za priestor, ktorý ste poskytli tejto téme a tejto rozprave a ďakujem za pozornosť. Indeed, uh... Ďakujeme, Diaz de Mera. Z formálneho hľadiska komisia alebo výbor podporuje, keď to bude predložené na plenárku a zajtra, budúci týždeň sa tým bude zaoberať Koreper a rada podporuje, e, teda potvrdí výsledok rokovaní včera na liste v prvom čítaní, na no ako ste povedali správne, a e, tak v septembri sa bude hlasovať a hovoriť o to na plenárnom zasadnutí. Takže ďakujem vám pekne. To je koniec tohto zasadnutia výboru. Ďakujem pekne, dovidenia.